So, meine sehr verehrten Vážené kolegyne, kolegovia, myslím, že nastal čas, aby sme začali. Je nás tu podľa mňa už dostatok prítomných. Prejdem teraz k prvému bodu prijatie programu schôdze a ďalej oznámenia predsedu. Rád by som ešte poukázal na to v súvislosti s programom, že máme niekoľko eh, malých technických zmien. Prvá sa týka bodu 5 Pani Lichtenberger žiaľ nie je dnes prítomná, to znamená celá rozpráva o bode 5 o 20, 26. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva spoločenstva sa nebude dnes preverať. Preberať musíme však urobiť jednu vec. Musíme teda ten formálne tento bod zachovať a musíme sa dohodnúť na lehote na pozmeňovacie návrhy. Druhá zmena po hlasovaní po bode 13 preberieme bod 20. Je to správa pána Sajera o vykonávacích opatreniach. A to preto, že pán Sajer tu dnes popoludne nemôže byť a preto musíme prebrať tento bod eh, ešte do poludnia. Napriek tomu to necháme eh, formálne eh, na popoludňajšom programe, pretože príde pán Ševčovič a chceme využiť túto príležitosť hovoriť o tejto veci s komisárom, aj keď tu nebude pán Sajer. Teda dvakrát sa budeme v podstate venovať tomuto bodu. Ešte by som rád pripomenul, že výbor Júri 5. júla zorganizuje mimoriadnu schôdzu v Štrásburgu. Budeme organizovať medziparlamentný seminár o uplatňovaní práva spoločenstva 27. oktobra 2010. Okrem toho prebehne seminár o civilnom súdnictve, ako zjednodušiť život európskych rodín a občanov 30. novembra 2010. Okrem toho, koordinátori navrhli, aby pán Zvievka sa stal spravodajcom pre um, prípad zbavenia imunity, imunity e, Feráž. Okrem toho máme niekoľko stálych spravodajcov, najskôr pani Lichtenberger pre právny základ, pán Karim na otázky subsidiarity, e, ďalej Esperony na sporné body, pán Sayer na otázky komitológie a pán Mašťálka na otázky kodifikácie a recast prepravené verzie. Toto toľko teda oznámenia z mojej strany. Chcem sa opýtať, či má niekto nejaké pripomienky k programu. Nech sa páči. Mám jednu otázku, ak dovolíte. My ako právny výbor by sme mali mať rokovacie dokumenty o e, dohode akta. E, minulý týždeň v pondelok, ak sa nemýlim, rokovania začali, preto som chcel opýtať, či už máme nejakú reakciu na túto našu požiadavku, a ak nie, ako budeme ďalej postupovať v mene nášho výboru. Viem, že výbor pre obchod a výbor pre zahraničný obchod by tiež mohli mať záujem. Neviem, aká je situácia u nich. Ďakujeme pekne za otázku. Chceli sme naozaj tieto podklady. Podarilo sa nám dosiahnuť niečo? Ja but Okay. Wir sind dran. Das ist die Information, die ich habe. Nuž, práve mi hovoria, že sme na rade, že sa tie dokumenty by k nám mali dostať. Budeme sa snažiť ich získať čo najskôr. A to prostredníctvom výboru INTA, pretože ak ich získa výbor INTA, tak ich získame aj my. Problém je v tom, že na základe medziinstitucionálnej dohody e, sa e, spísal návrh a z pravidla má prístup k dokumentom gestorský výbor a poradný výbor sa iba zapojí do tohto procesu. Myslím si, že musíme aj tu postupovať podobne. Musíme sa skontaktovať s výborom INTA, so sekretariátom a takouto formou sa musíme snažiť získať dokumenty. Keď ich získajú oni, budeme ich mať aj my. Teraz prejdeme k schváleniu zápisnice zo 17. mája a z 31. mája až do 1. júna. Sú k tomu nejaké pripomienky? Ak nie, tak týmto je zápisnica schválená. Prejdeme teraz k bodu 4. Je to správa pána Zvievku o návrhu Európskej komisie na posilnenú spoluprácu. V podstate už sme e, o tom hovorili, týka sa to rozvodového práva. Nech sa páči, pán Zvievka. E, jak państwo doskonale pamiętają... E, Ďakujem pekne. Ako si ste spomínate, počas plenárnej schôdze parlament schválil postup posilnenej spolupráce v tejto veci. To sa týka rozvody, rozvodov manželstva a tiež E, manželskej rozluky bez formálneho uzavretia manželstva. E, máme pred sebou teraz legislatívnu e, činnosť a situácia v tejto chvíli je taká, že parlament čaká na dokument, ktorý by nám mala zaslať rada, ale zatiaľ nám ho nezaslala. Okrem toho parlament sa obrátil na radu v otázke rozvodov a rozluky nemanželského zväzku. E, táto vec nás veľmi zaujíma, pretože sme sa obrátili na radu, aby sme si prenechali možnosť podielať sa na príprave týchto dokumentov. Ide totiž o postup spolurozhodovania, pretože v podstate rada má iba právo schváliť naše stanovisko. My zatiaľ sme ešte nezískali žiadnu odpoveď na túto našu požiadavku, preto e, sa ťažko o tom dnes diskutuje, ale keďže zástupcovia rady sú tu prítomní, rád by som využil túto príležitosť a opýtal by som sa ich, aká je situácia, aké je stanovisko rady v tejto veci a ako zareagujú na našu otázku a kedy by sme mohli očakávať um, napríklad aj prvú verziu tohto pracovného dokumentu. Chce sa k tomuto niekto vyjadriť? Pýta sa predseda. Zdá sa, že nie. Tak dáme slovo rade aby sa vyjadrila a odpovedala na otázku pána Zvievku. Nech sa páči. Peter. Eh, gracias, ehm... Ďakujem pekne, pán predseda. V rade keď získame e, súhlas parlamentu a využijem parla- túto príležitosť, aby som poďakoval parlamentu, keď dostaneme teda teda súhlas, tak v podstate môžeme len predložiť veci na schválenie. Čiže momentálne postupujeme fázou prekladov a hneď ako to bude možné, tak získame tento súhlas formálne pre posilnenú spoluprácu. Takže to je pokiaľ ide o súhlas s posilnenou spoluprácou a povolenie. Pokiaľ ide o nariadenie, vykonávacie nariadenie o tejto posilnenej spolupráci, no tak e, tu máme v podstate dohodu o rozličných zásadných prvkoch, ale nechceme ísť príliš ďaleko. Nechceme sa zaviazať e, príliš vzhľadom na to, že e, ešte stále čakáme na oficiálne povolenie predtým, ako začneme dialog s parlamentom. Počas španielského predsedníctva, ktoré sa o týždeň končí, už sa nám veľa v tomto nepodarí pokročiť, čiže bude to budúce predsedníctvo belgické, ktoré sa bude zaoberať rokovaniami, e, ktoré sa týkajú týchto všeobecných princípov. Čiže v spolupráci s parlamentom musíme tieto veci vyriešiť. Chce sa prosím niekto ďalší vyjadriť? Tadeusz, nech sa páči. E, bardzo dziękuję. Ďakujem pekne. Ďakujem za informácie od rady. Rád by som využil túto príležitosť, e, pretože onedlho sa v vymení predsedníctvo a nastúpi belgické predsedníctvo, rád by som sa obrátil na požiadavku, s požiadavkou na radu a tiež na tie krajiny, ktoré prejavili záujem o túto posilnenú spoluprácu, aby podporili to, tento postup, posilnili spolupráce v tejto otázke, aby požadovali túto spoluprácu tak, aby čo najviac štátov sa zúčastnilo tejto spolupráce. Teraz máme vo svojich radoch 14 štátov. Mm, dúfam, že keď sa dostaneme do záverečnej fázy, bude sa podielať všetkých 27 členských krajín. A dúfam, že budeme mať aj dokument, ktorý nám umožní začať e, s legislatívnou činnosťou na našom výbore. Ďakujeme pekne, pán Zvievka. E, nikto ďalší sa zdá sa nehlási k tomuto bodu. Teraz môžeme preto prejsť k bodu 5 to bola správa pani Lichtenberger, ale diskusiu musíme odložiť. Teraz ide iba o to, aby sme stanovili lehotu e, na pozmeňovací návrhu. Je to 12.7.2010. E, Ak tomu nie sú žiadne výhrady, tak to môžeme považovať za schválené. Môžeme hneď prejsť aj k bode, bodu 6. Je to správa pani Wallis o, o otázke zmluvy Rím 2. Nech sa páči. Uh, thank you very much, uh, Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegovia môžu nájsť, alebo mohli ešte len dnes ráno nájsť pracovný dokument k tejto téme, ktorá sa týka Rímu 2 a práva, ktoré platí v otázke Takže ja som ako len všetkým povedala, že nepanikujte, pretože máme všetko čas k dispozícii a dokonca ešte nemusíme sa bať, máme dostatok času na všetko k tejto téme, ktorá je veľmi zložitá a je to také citlivé zároveň, pretože my, keď sme riešili predtým už Rím 2, tak to bolo také citlivé, že nakoniec eh, to zostalo mimo, sa o tom, zostalo to mimo preto, pretože my sme požiadali komisiu o to, aby pripravila štúdiu a štúdia bola pripravená aj k dispozícii už po určitú dobu a následne sme mali potom aj vypočutie v tomto výbore. To, no, čo sa, tento, čo sa snaží tento, táto téma v podstate riešiť určité problémy a ponúknuť nejaké možnosti aby sme mohli posúdiť, že či, uvidím potom, že či kolegovia majú nejaké dodatky alebo čo by chceli doplniť. Momentálna situácia je taká, myslím si, že každému z nás to potom bude postupne, alebo nám to bolo jasné, keď sme robili na um, Brusel 1, ktorý vlastne určoval um, právny rámec pre cezhraničné prípady v tomto istom prí, tejto isto, isté téme a zase im dva dá, sa týka vykonávacích predpisov k Bruselu 1. Momentálne máme takú, taký patchwork, takú, vlastne takú mozaiku, dokonca ani nie, že len ku mozaiku, ale 27 úplne rozličných systémov v jednotlivých členských štátoch. A médiá vlastne už aj hovorili, že keď publikujú a sledujú, čo sa deje v jednotlivých členských štátoch, alebo keď niečo publikujú v niektorom členskom štáte, nevedia, aké právo alebo aký zákon je v platnosti, keď e, niečo napíšu, ako by som povedala, je už, už, je už tesne na hranici. Takže Niektoré zákony majú prísnejšie, niektoré alebo jednoducho v niektorých krajinách je poskytovanie nepravdivých informácií e, vysoko trestané, takže je to veľmi, v niektorých vonkoncom nie, takže je to veľmi zložitá situácia. Takže takisto poškodovanie povesti médiami. Takže prípady, ktoré sa dostali na súd v Únii, sa týkajú väčšinou ehm, vysokých celebritných eh, jednotlivcov, ktorí jednoducho sa môžu obrátiť, eh, majú na to, aby sa obratili na súd, avšak ale čo, čoho svetkami nie sme. Nechcem nikoho teda nejakým spôsobom nikoho sa dotknúť, ale uh, skôr ide o ľudí, ktorí sú kde si na strednej úrovni a vlastne píšu čo na internete a môžu ovplyvniť rôzne životy, ale to, čo tam um, uvedú, vlastne nie je predmetom um, spravodlivosti a vlastne tento zákon sa snaží zabezpečiť takú rovnováhu, kde vlastne na jednej strane povieme, že samozrejme, že my respekt, rešpektujeme slobodu tlače, ale keď sa snažíme zároveň rozhodnúť, že ktorý zákon alebo zákon ktorého štátu má byť platnosti, tak um, dávame plat, preferenciu e, jurisdikcii tej poškodenej strany. Takže sme sa snažili dopracovať k takému vyváženému práv, vymaženej právnej úprave, ktorá má určitý ochranný účinok pre osoby, ktoré boli poškodené. Ale jasné, že tlači sa to veľmi nepáči, lebo si myslia, že to ich zachádza priďaleko, ale je to priďaleko? To sa veľmi ťažko posudzuje, pretože dôkazy sú len vtedy, keď eh, ľudia sa naozaj obratia proti, proti tlači a to sa väčšinou týka len jednotlivcov, ktorí si to môžu dovoliť Napríklad e, e, jeden prípad bol taký, že v Británii niekoľko sociálnych pracovníkov e, tlač o nich písala, že boli pedofili a podobne a to, to vonkoncom nebola pravda, ale ich osobný život bol zničený na dlhodobu, ak nie na celý život. A takých, o takýchto prípadoch takýto prípad je X, kde v podstate nedojde k potrestaniu. Čiže je potrebné zabezpečiť rovnováhu medzi slobodou alebo do tlače na jednej strane a správa um, na súkromie a, um, a osobnú reputáciu jednotlivca na druhej strane. Taktiež e, do tejto k tejto otázke sa venujú veľmi aj médiá v prípade britského postupu či prípadu, ktorý sa nazýva um, povinný cestovný ruch, pretože napríklad používajú sa britské súdy, pretože mm, oni majú pomerne vysokú mieru majú vysokú mieru prípadov, keď sa tomuto venujú. Avšak keď sa pozriete, tak nakoniec veľmi veľa cezaničných prípadov sa nedostane na, na britský súd a tie, ktoré sa tam dostanú, tak um, zase je tiež um, ťažko dopracovať sa k niečomu, pretože britské súdy sú príliš, príliš um, zložité alebo ťažko sa tomu pristupujú a Takisto ani nie, všetky, nevždy existuje prepojovací faktor medzi jurisdikciou inou a britskou. A ďalšia otázka súvisí s tým, že keď e, sa niekto obráti na britský súd a keď e, média alebo ten novinár pýta, e, uviedol pravdu, tak majú obhajobu. A keď uviedli správu nepravdivo, ale zodpovedne, takisto nespôsobili škodu. Čiže to, e, nebolo by to by tam tak, že by mali sa médiá cítiť byť nejakým spôsobom ohrozované právnym systém, ktorý umožňuje pravdivé správy alebo aj správy, ktoré sú pripravené zodpovedným spôsobom. Potom ďalšia otázka je, že nemôž, nevšetko sa teda dá posudzovať a takisto aj ďalšie dôkazy sú, že existuje množstvo prípadov, e, konkrétne aj v novinách e, v iných jurisdikcií, počula som o Dánsku, ale nemám zase na to nejaký extra dôkaz, e, ktorí hovoria, že sa cítia e, týmito, týmto konaním na britskom súde a oni sa obávajú, čiže než by mali ísť na súd, tak radšej vyplatia nejakú kompenzáciu a sa vzdajú prípadu. Nuž, e, a ak je to tak, tak možno by bolo treba zabezpečiť lepšie právne poradenstvo, avšak to je len ne, taká neoficiálne, to sú také neoficiálne dôkazy alebo informácie. Ale ak je to tak, tak v každom prípade nová britská vláda sa snaží urobiť maximum preto, aby e, zabezpečila reformu tohto britského problému. Čiže keby sme dali e, nabok britský problém, dúfame, že sa snad vyrieši. Chceli by sme niečo urobiť v rámci EÚ ako celku. Už e, v niektorých prípadoch tlač povie, že určite by chceli mať taký režim, ako napríklad je v Spojených štátoch, kde, predovšetkým sloboda tlače a vyjadrovania je absolútnou prioritou. Avšak e, vo väčšine našich e, európskych e, legislatív je oveľa väčšia výváženosť medzi slobodou vyjadrovania a právom na súkromie. A keď to takto nezdôrazníme dostatočne, alebo nezdôrazníme to aj na úrovni Európskej únie, z úrovne Európskej únie, tak e, budeme možno, že podkopávať dohovor o ľudských právach. Takže my v podstate týmto budeme posilňovať e, to, to právo a musí to byť vyvážené aj na, úrovni, na európskej úrovni. Čiže tým sa dostávam k možnosti, kde by sme sa mohli pokúsiť e, pripraviť nejaký priestor, tak ako ho navrhuje parlament, alebo malo by to byť tak, ako to médiá chcú, že by to mal byť nejaký horizontálny nástroj na báze spoločného vnútorného trhu. A ak by to tak malo byť, možno by sme mohli mať eh, aj potom stanovisko Euró- Európskeho dohovoru o ľudských právach, preto možno by sme sa na to mohli pozrieť, pretože to by nám mohlo poskytnúť určitý základ alebo dobré východisko. Ale keď sa pozriete na štúdiu, tak e, štúdia o médiách, alebo to, čo štú, médiá uviedli v štúdii, je, že takéto niečo nechcú, takýto priestor. Čiže možno by nám médiá chceli povedať, že čo by chceli v európskom kontexte a pripomenúť, že v európskom kontexte musíme dodržiavať takúto rovnováhu v rámci rešpektovania práv. My sa neocitáme v americkom právnom, v americkej právnej situácii. Myslím si, že sú tu ďalšie zaujímavé e, alebo zaujímavý vývoj, ktorý ešte sa deje, čo by som možno, že bolo, by, mohlo byť zaujímavé pre členov výboru. Moja politická skupina mala tento týždeň e, vypočutie, pretože došlo k určitému vývoju v Islande, čo je tak tiež dosť zvláštne, pretože majú rôzne iné problémy aj, ale možno, že sa chceli e, etablovať ako domov pre voľné médiá alebo slobodu médií a to pretlačili cez svoj parlament. Jednoducho my sme ten voľný priestor, my budeme mať najlepší zákon k slobode vyjadrovania a budeme, vítame všetky mediálne spoločnosti. Určite, že to bol zaujímavý nápad, ale musia byť veľmi opatrní, pretože by to mohlo sa dostať do konfliktu s ich žiadosťou o členstvo v EÚ a budú musieť tam samozrejme rešpektovať a prijať európske aky. Ale možno by bolo zaujímavé alebo dobre pre tento výbor, keby, keď budeme hovoriť s našimi kolegami z Islandu v, otázke, že by chceli byť členmi EÚ, my ako výbor pre zbravné otázky by sme možno, že mohli vyjadriť, že máme väčší záujem o to, akým spôsobom tento zákon funguje aj v súvislosti s platnou legislatívou Brussels 1, teda Brusel 1. Takže Možno by bolo dobre, že možno budú mať aj odpovede na ktoré otázky. Ak majú, tak bolo by da preskúmať to. Ale Island je podobne ako Británia. Oni sú niekde v polovici alebo v strede Atlantiku a ča, niečo si vezmu z Európy, niečo z Ameriky. Čiže e, možno, že by to mohla byť nejaká taký, taká dobrá zmes. Možno by sme sa mohli na to aj my pozrieť. Takže tento pracovný dokument, ako som už povedala, jednoducho uvádza, kde sme, kam by sme sa mohli dostať, nemá, neponúka žiadne konkrétne riešenia, ehm, je to popis status quo, médiá tvrdia, že teda problém máme, potrebujeme sa na to pozrieť, to preskúmať a skúsiť zistiť, že či existuje k tomuto nejaký spôsob, ako to budeme riešiť, alebo necháme to tak, ako to momentálne je. Ďakujem pekne, Diana Wallis. To je téma, ktorou sa zaoberá tento výbor už dlho. Už e, prebehlo aj vyšetrovacie konanie tejto veci. Nepochybne je to komplikovaná téma, zatiaľ ešte nemáme žiadne riešenie. Myslím si, že tu je jedna veľmi dobrá kombinácia téma. Ak dovolíte, jedna poznámka k tomu vynimočnému e, právu e, na Islande. Celkom iste banky z toho majú poriadny strach Máme už isté skúsenosti s Islandom a s jeho priekopníckými snahami. Dúfame, že v tomto prípade to nedopadne tak zle. E, pán Zvievka, ďakujem pekne. Rád by som srdečne poďakoval pani Wallis za e, tento veľmi transparentný úvod e, do tejto témy. Ak dovolíte, rád by som predniesla svoj názor. Myslím si, že je veľmi dobré, že sa naďalej venujeme tejto téme na našom výbore. Je to téma, ktorá je veľmi zaujímavá pre mnohých. Možno um, teraz o niečo viac v mediálnych kruhoch, ale takisto aj pre jednotlivcov, ktorí čelia um, ohováraniu a poškodzovaniu povesti. Aj týchto zaujíma. len pra- práve preto, ako povedala Diana, že mnohí tí, ktorí prekladajú žaloby, sú mediálne známe osoby, ktoré čili obvineniu, že niečo vykonali alebo nevykonali. Otázka však znie, prečo sumy, ktoré je potrebné platiť na to, aby sa vôbec otvorilo konanie, najmä ak ide o odškodnenie, tie sumy sú veľmi vysoké. A bežný smrteľník si často niečo také vôbec nemôže ani dovoliť a to obmedzuje možnosti jednotlivcov domáhať sa svojho práva a obhajovať svoje dobré meno. A preto sa často ľudia jednoducho vzdávajú tohto svojho práva. Ja ako bývalý novinár e, musím opäť raz povedať, že sloboda vyjadrovania je základ. O tom nie je pochyb, ale ešte je tu aj druhý základ eh, mediálnej činnosti a síce zodpovednosť eh, za vyjadrený názor a túto zodpovednosť eh, na ňu často zabúdame, preto je potrebná tá lepšia rovnováha medzi záujmami médií a záujmami tých, ktorí chcú obhajovať svoje dobré meno. Preto si myslím, že je potrebné o tom nadalej diskutovať nie sme pod žiadnym časovým tlakom. Ako povedala Diana, nemáme tu žiadnu lehotu, preto by sme mali kľudne pokračovať pokojne v tejto činnosti. Musíme sa stretnúť eh, tiež s zásobcami médií, musíme eh, s nimi diskutovať, ale nesmieme zabúdať na to, že ak chceme obhajovať záujmy médií v zmysle odstránenia možnosti tohto druhu cestovného ruchu, aby sme našli fórum kde e, by bola väčšia možnosť získať odškodnenie. Musíme si uvedomiť, že táto rovnováha sa musí zachovať spoločne so záujmami poškodených. Ja si nemyslím, e, že by bolo vhodné prijať ten americký model. Ja súhlasím s názorom pána predsedu, e, že tento islandský model je skôr humornou anekdotou, a mali by sme o tom diskutovať naďalej o tejto téme a to v celej Európskej únii. Ďakujem pekne. Ak dovolíte ešte jedno doplnenie, Tadeusz Zujevka má pravdu v tom, že zásadný problém spočíva v obrovských sumách, o, ktorý, o ktoré tu ide. A to znamená, že prístup k právu, uchovaniu práva pre bežné osoby je e, skutočne veľmi obmedzený. Bez toho aby sme zachádzali príliš ďaleko v našej predstavivosti. Ide tu o 5-ciferné, niekedy až 6-ciferné sumy. E, musíme sa tomu venovať naďalej. Napríklad si môžeme stanoviť e, cieľ, že sa vytvorí napríklad nejaká morálna inštancia a tá bude rozhodovať e, o tom, či niečo je správne alebo neprávne, nesprávne, ale to by bolo zrejme proti bežnej novinárskej praxi. Mm, nemyslím si, že by to malo nejaký pozitívny vplyv na zachovanie cti. Možno by sa to však viac oplatilo z finančného hľadiska ako nejaké iné postupy. Možno to by bol, bola jedna možnosť, o ktorej by sme mohli hovoriť v našich ďalších diskusiách, možno aj na európskej úrovni. Mohli by sme napríklad nájsť takýto model, ktorý by vytvoril dosť výhodné podmienky na zachovanie toho právneho vzťahu medzi zúčastnenými stranami takéhoto konania. Ďakujem. Chce sa k tomuto niekto vyjadriť? Ak nie, tak aj tento bod môžeme uzavrieť a môžeme prejsť k bodu 7. Je to zmena eh, ďalšieho príbehu, ktorým sa zaoberáme už od roku 99. Najskôr to bol iný kolega, teraz Angelika Nibler. Nech sa páči, Angelika, má slovo. Ďakujem, pán predseda. Dúfam, že nebudem ehm, tu obmedzovať eh, nejakým spôsobom slobodu vyjadrovania Nepochybne som veľmi rada, že máme dnes možnosť hovoriť o mojom pracovnom dokumente. Kolegyne, kolegovia, snažila som sa vo svojom pracovnom dokumente zhrnúť našu súčasnú pozíciu. Pán predseda má pravdu v tom, že už sa tomu venujeme veľmi dlho. Týka sa to e, vyhodnocovania legislatívy, ktorú máme možnosť vyhodnocovať. Ja som v pracovnom dokumente sa snažila zhrnúť, aká je naša súčasná situácia. Najskôr som e, sa snažila zhodnotiť dopadovú štúdiu komisie, potom po druhé možnosti Európskeho parlamentu, ktoré teraz máme e, z hľadiska vyhodnocovania e, dopadu legislatívy. Ehm, myslím si, že tu spočíva aj gro e, môjho pracovného dokumentu a síce odsek 4 E, tam sa uvádzajú zásady, ktorých sa musíme držať v našich najbližších krokoch, kde by sa mohli vylepšiť súčasné postupy. Je ešte mnoho otvorených otázok. E, ja som sa ich snažila zhrnúť. E, tieto pochádzajú z rokovaní s kolegami, ktoré som absolvovala. Ehm, týmito otázkami sa musíme zaoberať a možno potom predniesť nejaké konkrétne odporúčania na našu ďalšiu činnosť. V dopadovej štúdii komisie to by som eh, rada v krátkosti spomenula. Máme tu aj pani Kriplek z komisie. Ja som eh, tomu veľmi rada. Možno neskôr bude mať možnosť eh, aj vystúpiť v tejto diskusii. Teda na komisii sa toho urobilo veľa, zaznamenali sme obrovský skok, najmä v roku 2006, keď sa zriadila rada pre dopadovú, pre vyhodnocovanie dopadov na komisii tá je na prezídiu komisie a tiež to funguje nezávisle ako generálne rediteľstvo. Podľa mňa to je obrovský skok, čo sa týka činnosti komisie v tomto smere, ale nesmieme zabúdať na to, že my máme intenzívny kontakt, aj náš výbor celkovo má intenzívny kontakt, rokujeme a na týchto rokovaniach musíme eh, žiaľ skonštatovať, že je tam možnosť eh, výrazného zlepšenia E, totiž to stanoviská tejto rady na vyhodnocovanie dopadu nemajú žiadny záväzný charakter. Mm, sú to iba odporúčania na jednotlivé generálne riaditeľstva, nie žiadne príkazy. Členovia tejto rady na vyhodnocovanie dopadu, ich autorita a kompetencia podľa mňa nie je vôbec e, spochybniteľná. E, tých vymenúva predseda komisie. Nie som si istá, či je tam zabezpečená nezávislosť. Tu by sme si želali vo vyhodnocovaní dopadu. Aká je teraz situácia? Komisia predkladá dopadové štúdie, musíme sa nimi zaoberať a predkladať prípadne komisii nejaké možnosti vylepšenia. Ďalej, vyhodnocovanie dopadu parlamentu. Aj v tomto smere sa už odviedlo e, množstvo práce. Som e, členkou tiež výboru ITRE a môžem povedať, že tie možnosti, ktoré máme, sa snažíme využiť ja uvádzam o svojom dokumente celý rad možností. Je tu odporúčanie, ehm, nejaké politické smerovanie dopadovej štúdie. 17. Eh, júna 2008 boli schválené isté usmernenia a tam sa stanovilo, že parlament má kedykoľvek možnosť eh, požiadať o dopadovú štúdiu aj v rámci jednotlivých odborných výborov tak, aby mohol zadať eh, dopadové štúdie a mohol by využiť tento silný nástroj. Nesmieme zabúdať kolegovia, že aj my môžeme zadať eh, vypracovanie takéto dopadové štúdie, ak na základe pozmeňovacích návrhov parlamentu sa ukáže, že to bude mať masívny dopad na prax. V poslednom čase už eh, sa aj využíva táto možnosť aj na našom výbore, ale Napríklad, čo sa týka správy Estrela, teda je to smernica o materskej dovolenke, tam sa o tom diskutuje veľmi intenzívne, boli pozmeňovacie návrhy, ktoré e, výbor pre ženské otázky vyhodnotil ako veľmi zásadné pre aplikáciu v praxi a preto požiadal o vypracovanie dopadovej štúdie. Minulý týždeň sme sa zaoberali správou e, kolegyne Zomer o označovaní potravín. Aj tu ide o legislatívu, ktorá v otázke záväzného označovania pôvodu potravín um, sa zdá, že je potrebná dopadová štúdia na vplyv tejto legislatívy praxi. Teda podľa mňa je veľmi dobré, že parlament využíva túto možnosť zadávať nezávislé dopadové štúdie. Myslím si, že sme teda na dobrej ceste. Dala som si e, tú námahu a snažila som sa zistiť, e, do akej miery sa vymieňajú najlepšie skúsenosti medzi členskými štátmi. Nebolo to jednoduché, pretože vo všetkých štátoch e, je štruktúra úplne odlišná. Snažila som sa to nejakým spôsobom zhrnúť. V podstate existuje externá um, externé hodnotenie legislatívy eh, v štyroch štátoch, okrem iného v Holandsku a v Nemecku. A v niektorých štátoch sa vykonáva vnútorné hodnotenie legislatívy, ale je to eh, dosť odlišne strukturované. Ja sa budem ďalej venovať analýze týchto postupov. Myslím si, že by sme sa mali eh, snažiť pozerať na tie krajiny, ktoré majú možnosť nezávislého hodnotenia dopadu. Mali by sme sa snažiť získať nejaké skúsenosti z týchto krajín ale mohli by sme si prizvať napríklad aj referentov, ktorí majú skúsenosti v tejto oblasti, aby sme si dokázali vytvoriť svoj názor na základe ich stanoviska. Myslím si, že akákoľvek diskusia by sa mala držať e, zásadných bodov, e, ktoré by som teraz rada zhrnula. Mali by sme si neustále pripomínať, e, že hodnotenie dopadu nie je politickým rozhodnutím, je to iba pomôcka na prijímanie politických rozhodnutí. Tie politické rozhodnutia sa musia prijímať demokratickým procesom Okrem toho, e, hodnotenie dopadu nesmie nejako spomaľovať legislatívnu e, činnosť. E, často zúčastnené strany spomínajú výhradu, že to iba zvyšuje mieru byrokracie. To by nemalo byť tak. My sa predsa snažíme o zníženie miery byrokracie a ak budeme zavádzať eh, takéto nové postupy, ktoré budú zložité a budú iba zvyšovať mieru byrokracie, tak to nebude príliš užitočné. Toľko teda niekoľko zásadných princípov, ktorým sa musím venovať v diskusii. A ešte posledná vec, pán predseda, je to otázka otázok. Tu by sme si mali položiť eh, otázku, čo má byť predmetom takejto hodnotiacej štúdie, aké návrhy, aké iniciatívy. Musíme to poňať veľmi reálne. Isté, že nemôžeme zistiť všetko, čo chystá komisia. Nemôžeme všetko podrobiť dopadovej štúdii, to sa nedá. Je potrebné mať nejaký konkrétny rámec, čo presne by malo byť predmetom hodnotenia dopadu. Okrem toho na tému miery hodnotenia takéto dopadovej štúdie, tu by sme e, sa mali sústredovať na hospodárske dopady, na, na dopady v oblasti ekonomiky, ale taktiež na dopady na zdravie, spoločnosť, kultúru, toto všetko by malo byť obsahnuté v dopadovej štúdii. Isté, že e, to môže mať vplyv na štruktúru tejto štúdie. Ďalej viackrát e, tu zaznelo želanie, že každá jedno hodnotenie dopadu by e, malo zohľadňovať aj stanovisko k malým a stredným podnikom, teda mal by tam byť akýsi test dopadu na malé stredné podniky, ďalej by tam mal byť aj princíp subsidiarity. Toľko teda niekoľko úvah e, týmto smerom. Mm, ďalej, čo sa týka otázky, ako by sa dal vylepšiť e, stav hodnotiacich štúdií na komisii, e, je tu niekoľko návrhov, o ktorých sme už viackrát hovorili. To by som sa rada vypočula návrh, návrh a názory kolegov. A ešte posledná vec, ako by sa nám podarilo v parlamente ešte efektívnejšie využívať tento nástroj hodnotiacich štúdí v parlamente musím povedať, že tie nástroje, ktoré máme k dispozícii v parlamente, e, podľa mňa sú už dosť zakotvené v praxi, ale predsa len tieto novšie nástroje ešte nie sú až tak rozšírené, e, nie je o nich e, až taká dobrá informovanosť, kolegovia o nich často nevedia a myslím si, že často by mohli vylepšiť našu činnosť, keby sme napríklad využili tento nástroj zadávať hodnotenia dopadu. Mm, Možno by bolo vhodné spomenúť to napríklad na konferencii predsedov výborov, tak aby e, napríklad sme si mohli vymeniť aj skúsenosti z ostatných výborov, ako oni využívajú tieto nástroj a akým, aké s ním majú skúsenosti. Nedávno som sa e, zaoberala e, vo výbore ITRE jednou smernicou, pri ktorej bolo nari- nariadené rozšíriť rámec pôsobenia. Aj tu parlament mal možnosť formulovať svoje stanovisko e, k tejto veci. Nevyužili sme možnosť e, zadania dopadové štúdie. Postupovali sme e, bežne, tak ako v minulosti. Ja si však myslím, že v tomto prípade bolo veľmi užitočné e, prezrieť si hodnotenie dopadu a vytvoriť si lepší názor na túto problematiku. Toľko teda z mojej strany. Veľmi sa teraz teším na reakcie kolegov. Som ochotná prijať akékoľvek návrhy. Dúfam, že sa nám podarí túto tému uzavrieť čo najúspešnejšie. Už teraz sa teším na názory kolegov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ehm, všetci sme dostali pracovný dokument. Ehm, máme teraz celý rad rečníkov. Nech sa páči, prvý, kto bol prihlásený. Dziękuję Pani Przewodniczący. Ehm, chciałam podziękować Pani Nibler za bardzo ciekawe wprowadzenie. Ďakujem pekne, aby som sa rada poďakovala pani Nibler za tento zaujímavý úvod do témy, ktorá je veľmi dôležitá a síce nezávislé hodnotenie dopadu. Táto téma priamo súvisí s tým, o čom dnes budeme hlasovať. Je to moja správa o lepšej legislatíve. A tu máme tému hodnotenia dopadu a tiež budúcich kritérií hodnotenia dopadu. Rada by som teraz prednesla niekoľko návrhov z mojej strany. Súhlasím s vami v plnej miere, čo sa týka toho, že táto téma je veľmi dôležitá aj v prípadoch e, nových legislatívnych postupov a tento nástroj v podstate uľahčuje príjmanie rozhodnutí. Súhlasím aj e, s tým, že vyhodnocovanie dopadu sa nemôže týkať, nemôže ovplyvňovať e, politické rozhodnutia, pretože legislatívny orgán môže to dávať dopadovú štúdiu a nie úradníci. Ďalej je tiež pravdou, že dopadová štúdia nemá záväzný charakter, nielen stanovisko rady, ale aj dopadová štúdia nie je e, záväzná, inak by to totiž bol zásah do právomoci legislatívneho orgánu. A stanoviská, aj keď e, nie sú záväzné pre pracoviska komisie, pre generálne raditeľstva, predsa len spravidla e, ten tlak je tak vysoký, že napokon sa predsa len zohľadňujú. A čo sa týka nezávislých odborníkov, Mm, táto otázka eh, robí starosti viacerým kolegom. My sa snažíme vytvoriť čo najobjektívnejší obraz eh, a to súvisia s dopadovou štúdiou, ale ako môžeme zabezpečiť túto nezávislosť eh, a ako môžeme zabezpečiť, že nedôjde k vyhodnocovaniu niektorej zaujímavej skupiny. Teraz totiž je vyhľada voči komisii, že tieto vnútorné dopadové štúdie nie sú úplne objektívne. Ale kde máme záruku, že ten nový druh hodnotiacich štúdií bude objektívnejší? Pani Nivler, rada by som sa vás opýtala, ako v budúcnosti chcete um, si predstavíte mm, vzťahy medzi dopadovými štúdiami na rade a tými novými štúdiami, ktoré budú vypracovávať eh, experti, ako tieto dva orgány budú na zem spolupracovať a ešte v súvislosti s kritériami, ktoré sú vždy relevantné v hodnotiacich štúdiách, musí sa zohľadňovať aj kritérium spoločenské. Ide tu totiž o vplyv na bežných občanov, na bežné práva, ktoré občania majú, napríklad na e, práva sociálnej oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Albrecht. um... Ďakujem pekne. Äh, Ďakujem pekne Angelike Nibler za vynikajúci pracovný dokument. Je to vynikajúci základ pre našu diskusiu a na základe tohto dokumentu môžeme štrukturovanejšie diskutovať. Myslím si však, že pre e, zásady je veľmi dôležité, aby napokon sa potom aplikovali v praxi. Môžeme si dať e, dobrý záväzok, e, že chceme doplniť e, politický proces rozhodovania, ale predsa len napokon zlyháme. Preto podľa mňa je dôležité podotknúť, že hodnotenia dopadu nemôžu byť náhradou za verejnú diskusiu, za verejné pripomienkovanie. To v žiadnom prípade. Ten vplyv externalizovania by mal byť veľmi obmedzený podľa mňa tie externé externé hodnotenie je veľmi nebezpečné, čo sa týka jeho vplyvu na aplikáciu v praxi. Ak nedôjde k rozšíreniu možnosti verejného, pri, verejného pripomienkovania, môže to negatívne ovplyvniť príjmanie politických rozhodnutí. A preto, čo sa týka otázky vylepšenia podiel alebo účasť Európskeho parlamentu eh, na pôsobení rady na hodnotenie dopadu je podľa mňa veľmi pozitívne, pretože medzi inštitúciami eh, vnútorne podľa mňa je veľmi dôležité venovať sa hodnoteniu dopadu na to, aby sme zabezpečili čo najvyššiu mieru nezávislosti, teda jednotlivé uhly pohľadu aj záujmy v rámci legislatívnych orgánov je potrebné zohľadniť, ale podľa mňa tie externé hodnotenia dopadu by sa nemali podieľať na príprave hodnotiacich štúdií tejto rady, pretože tak by sme podľa mňa otvárali dvierka možnosti obmedziť postup verejných eh, pripomienkovacích konaní a preto by sme sa nemali snažiť zaviesť takýto eh, nástroj, ktorý by mohol blokovať tieto možnosti. Toľko teda moje stanoviska. V podstate ten eh, zásadný princíp toho, že inštitúcie by sa mali spoločne podieľať e, na hodnotení dopadu je podľa mňa pozitívny, najmä parlament by sa mal podieľať na konania hodnotenia dopadu na komisii, ale e, tie vonkajšie vplyvy by sa mali obmedzovať, pretože každý predsa môže slobodne zhromažďovať informácie zvonku, ale to predsa neznamená, že ako si redakčne vo vyhodnocovaní by sa nemohol potom nejako objektívne rozhodnúť. Toľko teda moje stanovisko. Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz kolega Boris. Dziękuję bardzo. Ja również chciałbym pogratulować pani Nibler podjęcie tak ważnego tematu, który przecież... Ďakujem pekne. Ja chcem tiež pani Nibler e, zablahoželať, že sa e, podujala venovať sa tejto dôležitej téme. E, jej cieľom je lepšia legislatíva. Táto téma súvisí s mnohými politickými oblastiami a ja by som rád predniesol dve pripomienky k tejto správe, ak dovolíte. Poprvé, ak má byť hodnotenie dopadu nezávislé zo strany jednotlivých inštitúcií, ak chceme byť objektívni v podpore politických rozhodnutí, domnievam sa, že inštitúcie, ako napríklad parlament, rada a komisia, by sa mali obracať na externé grémia, ktoré možno majú nejaký iný uhol pohľadu na problematiku, ktorú sa zaoberajú. Pani Nibla spomenula, že predseda rady pre hodnotiace štúdie, e, že ho vymenováva predseda komisie. Ak, ak chceme však dosiahnuť nezávislé hodnotenie dopadu, táto rada by mala byť naozaj nezávislá a mala by zastupovať a podporovať všetky európske inštitúcie. Po druhé, domnievam sa, že musíme zaviesť zjednodušenú metodológiu hodnotiacich štúdí, pretože bez jasného rámca, jasných kritérií môžu sa niekedy hodnotenie dopadu uberať dosť nebezpečným smerom a, a môžu ovplyvňovať príjmanie politických rozhodnutí, môžu komplikovať tento proces. Ďalej môže dôjsť k ovplyvňovaniu, k prednášaniu politických záujmov a preto si myslím, že zjednodušená metodika by bola jedným zo základných prvkov v oblasti hodnotenia dopadu a tiež v podpore tohto nástroja v budúcnosti. Ďakujem pekne. Ja sám by som rád tiež niečo povedal. Ak dovolíte, parlament v oba predchádzajúcich legislatívnych obdobiach sa niekoľkokrát zaoberal touto otázkou a tiež vyjadril želanie v tejto súvislosti, že by bolo vhodné, keby e, tri inštitúcie, ktoré sa podielujú na legislatívnom procese, spoločne E, zaujali nejaké stanovisko k hodnotiacim štúdiám. V e, zhruba dvoch uzneseniach sa to takto spomína, že je potrebné e, zriadiť spoločnú agentúru, ktorá bude pozostávať sa súdcov Rady, komisie a parlamentu všetkých troch inštitúcií. Na základe jednotného štandardizovaného postupu by sa venovali hodnoteniu štúdií. Ak bude tento orgán mať nezávislý štatút a napriek tomu by patril do štruktúry Európskej únie a mal by možnosť v komplikovaných prípadoch tak ako napokon teraz zasahuje aj Rada pre hodnotenie dopadu. Bolo to teda e, navrhnuté práve pre tieto účely. Ja zo svojich e, vlastných skúseností z týchto 11 rokov rokovaní o tejto téme, okrem toho aj z rokovaní s so predsedom komisie v súvislosti s dohodou o medziinstitucionálnej zmluve, myslím si, že na strane komisie nie je ochota to hodnotenie dopadu, ktorému sa venuje komisia, e, úsilie niekde inde ako mimo komisie, ako na komisii. E, toto sa dovolím už skonštatovať po celých tých rokoch. E, teda v tomto nám podľa mňa nevyjdu v ústrety. Nie je to teda naplnenie nášho želania z medziinstitucionálnej dohody ani z nášho uznesenia. V podstate v tomto dokumente E, sa iba na jednej strane z celkového počtu troch strán spomína niečo veľmi vágne, ale nič konkrétne. Nechcem sa vyjadrovať k tomu, prečo to tak je, ale je to jednoducho tak. Pre mňa to znamená jednu vec a síce vzhľadom na to, čo sa bude uvádzať v závere e, správy Nibler, musíme vychádzať z dvoch oblastí. Poprvé odporúčania komisii vylepšiť jej postup hodnotenia dopadov a po druhé e, Rovnako dôležité je, ako my budeme vylepšovať naše možnosti hodnotení dopadu v parlamente. V tejto súvislosti je podľa mňa dôležité a zmysluplné, že v septembri vycestujeme do Washingtonu, pretože Američania majú práve takýto systém rozdelený na dve časti. My už mnoho, mnoho rokov, mnoho desaťročí e, máme situáciu, v ktorej exekutíva má vlastný systém hodnotenia dopadu a kongres má svoj vlastný systém hodnotenia dopadu Spojených štátoch. E, Zrejme to u nás napokon skončí rovnako. Budeme mať na strane komisie e, hodnotenie dopadu a potom e, bude zo strany parlamentu ešte doplnkové hodnotenie dopadu. V podstate by to podľa mňa nebolo až také zlé, pretože by to posilnilo faktor nezávislosti, ako sa hovorí, štyri oči vidia viac ako dve oči. Teda budeme sa snažiť rokovať o tom aj s ostatnými výbormi a potom e, niekedy uvidíme, ako to zapadne do nášho plánu. E, bolo by vhodné, keby sa tomu venovala aj konferencia predsedov, potom tam pozveme e, Angeliku Nimrl ako spravodajkyňu a tam by sa mali možnosť výbory vyjadriť v tejto otázke na konferencii predstav výborov. Teraz by som dal slovo zastupkyni komisie a potom ešte na záver Angelike Nibler a potom o štvrť by sme mohli hlasovať. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že mám možnosť e, komentovať pracovný dokument a ďakujem aj pani Nibler za tento dokument. Chcela by som chronologicky prejsť celý dokument, čo podľa mňa je najjednoduchší spôsob, ako pokryť aj všetky komentáre a otázky. Začnem za, na začiatku neformálnym zaangažovaním pána Štojbera, tak toto nie je, chcem to opraviť. E, ide skôr o štruktúrálnu výmenu. Vždy tu bola výmena, skôr ad hoc. A teraz by to malo byť také pravidelnejšie. Ďalší bod. Pracovný dokument hovorí, že dopadová štúdia nemá žiadny vplyv na formáciu legislatívy Minimálne v komisii, ja hovorím teraz za komisiu, eh, dvor auditorov povedal, že počas dvoch rokov auditu, počas dvoch rokov auditu o našom systéme dopadových štúdií očakávame, že správa bude hotová v septembri a nie som si istá, že veta že výsledok bude založený na tom, čo zistí súd. Čiže správa je založená na dvojročnej skúsenosti s auditom. Komisia často pozabudla na predloženie svojich iniciatív pre dopadovú štúdiu. To je ďalšie prehlásenie. A ROM 1 je toho príkladom. Tento bol prijatý v komisii v roku 2005. Od roku 2003 sme začali s našimi e, hodnoteniami dopadu a počas troch rokov sme mali 400 takýchto hodnotení dopadu, ale išli sme ešte krok vpred. Momentálne máme na našej webovej stránke o lepšom riadení a správe o tom, že, e, správu o tom, že je tu 200 iniciatív e, s cestovnými mapami. A v tejto cestovnej mape sa jasne hovorí, či bude hodnotenie dopadu, ak komisia nemá v úmysle robiť hodnotenie dopadu, tak prečo nie? Táto cestovná mapa niekedy príde mesiace až e, niekedy rok predtým, ako dôjde k iniciatíve. Čiže to je čas pre tých, ktorí si myslia, že tieto návrhy, ktoré sa pripravujú, by mali byť sprevádzané hodnotením dopadu, aby mali čas toto povedať. No a tieto cestovné mapy sú ako mini hodnotenia dopadu. Hovoria o probléme, o ciele, o to, prečo by sa to malo robiť na európskej úrovni, aké sú ďalšie možnosti, čiže už, už samotné tieto mini štúdie sú informačne bohaté. Bude tu nová cestovná mapa, čiže je to taký priebehový prístup dnes 200, zajtra 210 alebo 220 takýchto projektov. Ako som povedala, Nájdete ich na webovej stránke Komisie o lepšom riadení. Potom e, stanovisko Európskej investičnej banky, predseda predstavenstva. Tieto nie sú záväzné a nemôžeme prijať opatrenia. Áno, sme venovaní predsedom a toto je spojené s otázkou e, našej nezávislosti. Sme úplne nezávislí od oddelení ostatných oddelení. A keď sa pozriete na naše stanoviska, ktoré sú verejné, tak um, neviem, či by ste tam našli stanoviská, o ktorých by ste mohli spochybniť, či sú uh, nezávislé. Um, niektoré boli vrátené, pretože neboli dostatočne dobré, ale my sme eh, štátni zamestnanci, poskytujeme vstupy pre rozhodovací proces a tomu sa musí zdôrazniť. Pani Geringer to povedala, tieto rozhodnutia primajú politici a tiež si myslím, pán Albrecht to spomenul, že rozhodnutia nemôžu prijať štátni zamestnanci, ale komisári a my im poskytujeme vstupy založené na dôkazoch. Ďalší veľmi dôležitý bod E, hovorí sa tu, že hodnotenie dopadu sa málo kedy aktualizuje, keď sa mení legislatíva. Pani Nibler, vy ste to spomenula, že parlament sa snaží o to nájsť spôsob, ako urobiť hodnotenie dopadu e, aktuálne. Od roku 2006 máme medziinstitucionálnu dohodu medzi radou parlamentov, parlamentom a komisiou a tá hovorí, že Rada a parlament e, robia hodnotenia dopadu, keď je to primerané a nevyhnutné pre legislatívny proces pred prijatím akéhokoľvek e, mm, obsahového pozmenujúceho návrhu. A toto je základ pre náš prístup od roku 2006, teda spoločný prístup Rada, Parlament, Komisia. Ďalší aspekt. Ja plne súhlasím s pani Niebler, že keď sa pozriete na rozličné systémy v rozličných členských štátoch, tak je tu rôznorodosť prístupov, ale len na objasnenie v Holandsku a Nemecku Aktal a Normal Control Rad sa pozerajú iba na kalkuláciu znižovania nákladov. Dopa- hodnotenie dopadu komisie sa pozerá na subsidiaritu na dopad na malé a stredné podniky. Kladú otázku, či sa tento problém má riešiť na európskej úrovni. Naše hodnotenie dopadu hodnotí ekonomické, environmentálne a sociálne aspekty. A nedávno sme vynaložili snahu, aby sme posilnili analýzu toho sociálneho aspektu. Čiže máme integrovaný prístup pokrývajúci náklady a výnosy kladieme veľmi podrobné otázky ohľadom subsidiarity, analizujeme rozličné možnosti a máme metodológiu usmernenia, ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke. A k poslednému bodu, myslím si, že Rada pre hodnotenie dopadu má prísny kontrolný systém, Dvor auditorov v správe, ktorá sa zverejní v septembri, pravdepodobne objasní a myslím si aj podporí tú, toto tvrdenie. A tiež by sme ale mali urobiť prácu spoločne, všetky tri inštitúcie, e, ten spoločný prístup, ku ktorému, sme sa, e, ku ktorému sa hlásime. Komisia je pripravená pomôcť Rade a parlamentu v tomto snažení, aby hodnotenie dopadu eh, o ich vlastných pozmeňujúcich návrhoch bolo tiež urobené. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pani Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým kolegom za veľmi zaujímavé komentáre a tieto považujem za veľmi užitočné. Možno nepokriem všetko, ale všetko mám zapísané. Sú tu niektoré body, ktoré chcem zdôrazniť opätovne. Spomenuli ste tie najdôležitejšie otázky nezávislosť, hodnotení dopadu, ako môžeme zabezpečiť takúto nezávislosť na základe akých kritérií a, a tiež to, ako zabezpečiť efektívnu e, spoluprácu medzi rozličnými inštitúciami. Pán Albrecht spomenul e, po tom, čo pani Odinger a pán Líner sa tomuto venovali. Viacerí ľudia o tom hovorili a ja súhlasím s vami, pán predseda, keď tvrdíte, že bolo by dobre mať nejakú spoločnú agentúru, ktorá by zabezpečila nezávislé hodnotenie dopadu. Tiež mám pocit, že by sme sa mali držať tohto cieľa, hovoriť o tom, či e, to rešpektujú všetci. Ak jedna z inštitúcií nie je pripravená e, na takýto posun, tak e, musíme sa snažiť o alternatívy. Pozrime sa na systém v USA, možno, že toto by mohlo byť také vodítko. No a pokiaľ ide o začlenenie toho externalít, tak na to sa musíme tiež pozrieť, ako by sa to dalo urobiť čo najlepším spôsobom. Myslím, že sme všetci e, závislí, či už je to komisia alebo parlament, závislí na informáciách e, zvonka. Čo je dôležité, je transparentnosť. Kto je toho súčasťou, akého procesu, akým spôsobom, to je zásadné. Všetci, ktorí pracujú na stanoviskách, vedia, ako dôležité je zapracovať aj vonkajšie názory. Všetci to vieme, ale potrebujeme o tom uh, diskutovať, e, to je najlepší postup a potom štandardizácia metód, e, to je tiež dôležitý bod, pán Boris to spomenul. Ešte som e, o tom nehovorila s radou, ale možno, že by bolo dobré mať nejaké spoločné metódy. Komisia na to vydlaždila cestu pred mnohými rokmi, ale nič sa ešte neudialo na tomto fronte. No a potom otázka subsidiarity, testovania subsidiarity, eh, malé a stredné podniky, mm, stresové testy. To je dobrá myšlienka. Tam sa urobilo už veľa, nezačítame od úplného začiatku, ale musíme v tom pokračovať. Potrebujeme situáciu zlepšiť. No a potom, pán Lenard, myslím, že e, váš prístup je dobrý, to už som spomínala, do budúcnosti, e, ale zaujímalo by ma, e, ako do toho zapracovať expertov z členských krajín, aby sme hovorili o praktických aspektov toho, čo sa deje v realite, keď sa urobí hodnotenie dopadu. No a potom ešte ďalší dôležitý bod. Správa Dvora auditorov vyjde v septembri a bude dôležité sa k tomu vrátiť k diskusii. Potom um, toto by mal byť nezávislý dokument. Uh, a mali by sme využiť takéto hodnotenie. Môžeme zorganizovať možno mini vypočutie na jednu až dve hodiny, aby sme si vypočuli expertov a potom na jeseň pozvať e, expertov z dvora auditorov, aby e, prišli na naše stretnutie. To by bolo dobrý základ budúcej práce. Ďakujem a teraz e, teda zapracujeme tieto pripomienky, mm, budeme na tom pracovať na budúcom stretnutí koordinátorom, buď pracovná skupina, alebo mini vypočutie, pozvanie zahraničných expertov a tiež ľudí z dvora auditorov, možno aj nejakých ďalších expertov. Musíme sa nad tým zamyslieť. A samozrejme, toto je ďalší dôležitý e, postreh e, politické oddelenie e, dostalo zadanú štúdiu. Možno, že toto by bolo dobré, keby naše oddelenia e, sa toho zúčastnili tak, aby sme mohli zabezpečiť, že maximálne využijeme túto príležitosť. Takže prejdeme k hlasovaniu. Najprv máme e, správu pani Geringer o lepšom vytváraní zákonov. Chcete urobiť nejaké komentáre? Ďakujem, pani Ďakujem pekne, pán, pán predseda. Nuž, e, tak ako tu už odznelo, ja by som sa rada vyjadrila k dopadovým štúdiem a taktiež e, to súvisí aj s implementáciou e, legislatívy spoločenstva. Myslím si, že právo spoločenstva, legislatíva spoločenstva je potrebné zaviesť do praxe čo najefektívnejšie, čo najrychlejšie. Je potrebné, aby toto právo bolo čo najjasnejšie. Nechcem tu zdlhavo informovať o mojej správe. Chcem sa najskôr poďakovať všetkým politickým skupinám, pretože sa nám podarilo dosiahnuť eh, podľa mňa vynikajúci kompromis. Chcem poďakovať pánovi Zvievkovi. On eh, podľa mňa fungoval veľmi efektívne ako koordinátor. Eh, srdečná vďaka, ďalej správa o lepšej legislatíve aj prispieje k zlepšeniu legislatívy. Ďakujem. Okay, sorry, wir hatten hier noch einige kleine Unklarheiten. Prepašte, mali sme toto niekoľko nejasností v súvislosti s hlasovacím zoznamom a nedávnou rozprávou. Pán Zvievka, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rád poďakoval pani Geringer za jej milé slova. Vďaky. A tiež by som uviedol, že pozmeňovací návrh 21 som e, práve teraz stiahol zo zoznamu. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz môžeme prejsť k hlasovaniu o správe Geringer a začali by sme e, pozmeňovacím návrhom číslo 1. Kto je za? Proti? Schválené. Teraz si ušetríme e, trošku času. Nebudem sa pýtať, kto sa zdržal. Môžete ukázať a my to tu zaznamenáme. Teraz prejdeme k pozmeňovacím návrhom číslo 2. Kto je za? proti, schválený. Potom pozme si návrh A. ko A, kto je za? Kto je proti? Schválený. Potom si návrh číslo 3 od pána Karima, kto je za? Kto je proti? To je väčšina odmietla. A v D, z veľké D, ako doha, kto je za? Kto je proti? Prijatý. A v B, keď to tak vidím, to už je pokryté. A v C takisto je pokryté. A v E. Kto je za? F e, e. Proti. Prijatý. A v 4. Kto je za? Proti. To prijatý. Pozme sa to 4 od pána Karima, kto je za, kto je proti. Tu sa prijatý. 5 od Karima, kto je za, kto je proti. Prijatý 6, kto je za, to je proti prijatý AFKO 1, kto je za, kto je proti, prijatý sedmička, kto je za, kto je proti, prijatý osmička, kto je za, kto je proti, zamietnutý 9, kto je za, kto je proti, prijatý desiatka, kto je za, kto je proti, prijatý jedenáctka, kto je za, kto je proti? Prijatý. 12. Kto je za? Kto je proti? Prijatý. Kompromis číslo 1. Kto je za? Proti? Prijatý. 13 vybavená, 14, 15, 16 pokryté, kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Prijatý. Potom aj 17 je pokrytá, 18 bola stiahnutá, 19 taktiež, 20 nasleduje, kto je za, kto je proti. Prijatý 21, to bolo práve teraz stiahnuté, kompromis číslo 3, kto je za. A 22, prepačte, predseda sa opravuje, som si nevšimla 22, kto je za, kto je proti to je, musíme spočítať, čiže kto bol za 22. Proti. Čiže 9 e k 11 prijaté je kompromisný návrh číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Prijatý 23, 24 sú pokryté, 25 kto je za? to je proti? Prijatý 26 kto je za? to je proti? Prijatý 27 kto je za? To je proti? Prijatý kompromisný návrh 4 kto je za? Proti? prijatý. Potom máme 28 pokrytá, 29, kto je za, to je proti. Prijaté 30, kto je za, proti. Prijatý kompromisný návrh číslo 5, kto je za, kto je proti. Prijatý 31 je pokryté, 32, 33 pokryté, AFKO 2 taktiež, čiže kto je za 34? 30 proti prijatá. 35, kto je za? Kto je proti? Prijaté. Avko 3, kto je za? Proti. Prijaté. 36, kto je za? Kto je proti? Prijatý. 37, kto je za? Kto je proti? Prijatý. A celá správa, kto je za? Proti? Jednohlasne Ďakujeme pekne, blahoželáme pani de Odengeringer de Odenberg 22 ku 0. Teda pokračujeme ďalej e, správe e, pána Zvievku. To máme na ďalšom bode programu. E, čiže môžeme rovno ísť hlasovať, keď e, sa nechce vyjadriť spravodajca. Takže kto je za jedničku, kto je proti, kto je prijaté. Kompromisný návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? tým. Potom dvojka vybavená, trojka, kto je za, kto je proti. Čiže dvaja boli za, iba dva, ja bola, kto je proti, prijatý. 4, štyri, kto je za, kto je proti. Takže vyzerá, že to je väčšina. Peťka kto je za, proti prijatá 6, kto je za, kto je proti, to 7, kto je za, kto je proti, prijatý Bčko, kto je za, kto je proti, prijatý. Potom 9, kto je za, proti, prijatý. 10, kto je za, proti, prijatý. 11, kto je za, kto je proti. Kompromis C, kto je za, proti. Prijatý. Ďalej 14, kto je za 14, -ku? to je proti, zamietnutá. 16 je vybavená, 17 je pokrytá, 18 kto je za, to je proti tak to musíme ale spočítať. Čiže ešte raz, kto je za 18, prosím, preukážte sa. Nein, nein, wäre abgelehnt. 9 hlasov za, 9 proti, je to zamietnuté, prepačte, nie na tejto strane 10 za. A teraz koľky sú proti, prosím, koľky? 11. 11, 21, ako je to možné? 11 nine EPP, six socialists. On six plus two liberals plus two uh, la is Also an, abgelehnt. We have nine plus two, eleven. Elf zu 10. Abgelehnt. 11 zu 9, takže je to zamietnuté. Potom D, kto je za? Proti? Prijatý. 21, kto je za? kto je proti, zamietnutá. Potom pokračujeme Ečkom, tu je oddelené hlasovanie. Prvá časť, to je za, proti. Tu tiež musíme spočítať, takže ešte raz. Prvá časť, to je za, proti. To je prijaté. Druhá časť, to je za, proti, zamietnutá. 25, kto je za? Kto je proti? Prijatá. 26, kto je za? Nie, 26 bola stiahnutá, tak 27 to je za. To je proti. To je zase 11 proti 10. 11 je proti, takže zamietnutá. 28, kto je za? To je proti. Prijatá. 30, kto je za? To je proti. Zamietnutá. 29, kto je za? To je proti. Prijatá. 31, kto je za? To je proti. Prijatá. 32, kto je za? Proti. Zamietnutá. F, kto je za? proti, prijatá 35, kto je za, proti, zamietnutá 36, kto je za, proti, zamietnutá 38, kto je za, proti, prijatá 37, kto je za, to je oddelené hlasovanie, kto je za, proti, prijatá druhá časť, kto je za, proti, prijatá teraz 39. E, Musíme o tomto takisto hlasovať. Čiže kto je za? Proti? Prijatá. To bola prvá časť. A teraz druhá časť. E, kto je za? Kto je proti? Zamietnutá. 40. Kto je za? proti, zamietnutá. 41, kto je za, kto je proti, prijatá. 42, kto je za, proti, zamietnutá. Kompromisný návrh G, kto je za, To je proti, prijatá. 43, to je pokryté 44, to je za, to je proti. Zamietnutá kompromis H, ako Hugo, kto je za, to je proti. To je prijaté. Potom pre, máme 47. To padá. Tak potom až 46. To je za. To je proti. Prijatá 48. Kto je za? Nie, prepáčte, 49 hovorí predseda. 49 zvievka, kto je za? To je proti? Prijatý 50 od zvievku, kto je za? proti, prijatý 51, kto je za, kto je proti, prijatý 52, kto je za, proti, prijatý 53, kto je za, proti, prijatý 54, kto je za, proti, prijatý 55, kto je za, kto je proti, zamietnutý kompromis 6, kto je za, proti, prijatý 26, to je za, proti, zamietnutý. A celá správa, kto je za, proti. Prijali sme ju, ale musíme spočítať. Čiže ešte raz prosím, kto je za celú správu? Musíme spočítať. Dagegen? Kto je proti? boči 6, takže sláva prijatá. Blahoželáme kolegovi Svievkovi. Teraz eh, je ďalšia správa Lechne pre prepájenie obchodných registrov. Chce niečo spravodajca ani nechce, tak môžeme jej hneď hlasovať. Eh, Podmienčená číslo 1, pani Regner, kto je za? proti, prijatý. MKC, to je pokryté už. Dvojka, kto je za? Proti, prijatá. IMKO D, to je pokryté. IMKO A, to je ako doplnok. Kto je za? Kto je proti? Prijatý trojka, kto je za? Kto je proti? Prijatý kompromis 1, kto je za? proti, prijatý kompromis číslo 2, kto je za, proti, prijatý Imko B, ako Bruno, kto je za, proti, prijatý šestka Regnera, kto je za, proti, zamietnutá kompromis trojky, a kto je za, proti, prijatý Sedmička pokrytá, osmička, kto je za, proti, zamietnutá, imko 8, ako doplnok, kto je za, kto je proti, prijatá imko 9, ako dodatok, kto je za, proti, prijatý imko 10 je pokrytá, 11, 12 tiež pokryté, 9, kto je za, kto je proti, zamietnutá desiatka, tam máme oddelené hlasovanie, prvá časť to je za, proti, prijatá druhá časť, to je za, proti, zamietnutá tretia časť, to je za, proti, prijatá imko to je za, proti, prijatá 11, Regnerová, kto je za, proti, prijatá dvanáctka, kto je za, proti, zamiet, prijatá 14, kto je za, proti, prijatá. Ekon 1 pokrytá, Ekon 2 pokrytá, Ekon 3, kto je za? Aha, pomalšie máme ísť. Hovorí predseda, Ekon 3 prijatá. Imko 1, to je pokryté, Imko 3, to je za, proti, prijatý. Imko 5, kto je za, proti, prijatý. Imko 6, to je za, proti, prijatý. 15 bodu, to bolo stiahnuté. Teraz máme bod, um, bod kompromis 10, ústny podmienujúci návrh správodajcu. Nech sa páči pán kolega Lechne. Pán predseda, nebudem čítať celý ten návrh, iba tie časti, ktoré sa k tomu pridajú. Malo by to byť jednoduchšie zjednodušiť prístup e, k jednotnému textu, tak ako to bolo zverejnené zo strany komisie. Všetko by malo byť zverejnené vo všetkých oficiálnych jazykoch a malo by e, najskôr sa vyhodnotiť, e, do akej miery by to vytvorilo navýšenie nákladov na preklad a za týmto cieľom by sme mali vyhodnotiť tiež všetkých členských štátov. Zdá sa, že s týmto nie sú žiadne problémy. Kto je za tento kompromis? Proti? prijatý. Potom prejdeme k 16. Tam sa um, to je vybavené, 14, Ekon 4, 2, Imko 7, 16, tietko sú pokryté tým pádom. A musíme ešte hlasovať o druhej časti Imko 16. Je to tak? Čiže Imko 16, druhá časť, musíme o nej hlasovať. To je za? To je proti? Prijatá. 17 tým pádom pokrytá, je kon 5, to je za, to je proti, prijatá, je kon 6, to iba hlasujem o, o druhej časti, kto je za, to je proti, Aby odmietnutá IMKO 4, MK 4 mám, poz, mám prihlásila sa pani Regner o slovo. Um, ja by som rada požiadala o hlasovanie po častiach v bode 4 ak dobre prečítame tu, zdôrazňuje význam prístupu k informáciám európskych firiem, najmä čo sa týka eh, smernice o službách eh, a, a eh, štatút súkromných európskych firiem. O toto ide. Toto by sme mali potom oddeliť. Všetci porozumeli, tak budeme hlasovať o prvej časti. Kto je za? To je proti? Prijatá druhá časť, to je za. To je proti zamietnutá, potom Ekon 7, to je prijat, pokryté, 18, kto je za, proti, zamietnutá, Imko 13, prvá časť je pokrytá, druhá časť to je za, proti, prijatá 19 bodu, kto je za, proti, prijatá Imko 14, ako doplnenie, kto je za, kto je proti, prijaté 20 od pani Regnerovej, kto je za, proti, zamietnutý. Ekon 8, kto je za? Kto je proti? Prijatý. Ekon 9, kto je za? Kto je proti? Prijatý, Ekon 10 je pokrytý. A teraz o celej správe. Nech sa páči, pán Galej. Mohol by ešte raz sekretariat to overil, že či požiadavka pani Regnerovej k odseku 10, e, či sa o tomto hlasovalo, pretože či ste na to dávali pozor, pani Regnerová, e, vaš, e, to, čo ste hovorili o číslo 13, lebo neviem, či sa o tom hlasovalo, alebo to, alebo to bolo zamietnuté predseda, musím ešte asi o tom hlasovať. Ja presne tak, lebo som si neskôr všimol, že sme o tom nehlasovali. Čiže 13. Regnerová, kto je za? Kto je proti? Zamietnutá. Ďakujem pekne za túto radu. Teraz už e, záverečné hlasovanie. Hlasovanie o celej správe. Kto je za? Kto je proti? Jednohlasne. 21. Blahoželáme pánovi kolegovi Lechnemu. Teraz e, prejdeme k, ešte k posúdeniu právnych základov. To má pán kolega Lechne. Uh, zu der čo sa týka právneho základu, Máme k dispozícii správu kolegu Kešmena, ktorý sa už celé roky zaoberá touto témou. Ide o zverejňovanie dokumentov, ktoré má byť prístupne verejnosti. A teraz vypracoval novú správu a v tomto prípade prístupu k dokumentom ide iste, že neustále o práva jednotlivcov občanov, ktorí majú mať právo každý jeden list, každý jeden dokument, eh, ktorý tu koluje, eh, teda medzi inštitúciami Európskej únie, aby si ho mohli prezrieť, preštudovať. Či už je to zmysluplné, to už je iná vec, alebo či to vedie k tomu, že tie dôležité veci E, sa e, budú riešiť bez písomného styku, to už je iná vec. Ale kolega Cashman teraz v návrhu svojej správy e, prednáša niekoľko žiadostí, v ktorých parlament ako celok, čo sa týka jednotlivých práv na prístup k dokumentom, napríklad komisie, zdá sa, že vychádza z toho, že parlament ako zástupca občanov Hovorím tu o článku 15 zmluvy Európskej únie, teda Lisabonskej zmluvy, e, že by sa mal aplikovať tento článok. My sme tiež občania a každý jeden z nás má ako občan, ako fyzická osoba rovnaké práva, pretože sa ho to týka rovnako ako všetkých ostatných občanov, ale parlament, isté, že to už je niečo iné. Parlament ako zástupca občanov je e, orgán, ktorý vytvára a zabezpečuje politickú voľu a nie je to zástupca záujmov jednotlivcov, to je jasné. Podľa mňa preto sú e, návrhy číslo 9, 20, 21 a 33 jednoznačne proti právnemu základu. A právny základ totiž to neposúdzuje, aké práva má parlament ako inštitúcia voči komisii, voči rade ministrov a tak ďalej. To sú otázky, ktoré sa riešia v medziinstitucionálnej dohode, dohode a nie v nariadení, ktoré uh, sa týka transparentnosti voči občanom. Taktiež v eh, prípade návrhu číslo 47, eh, tu je stanovisko sekretariatu, dalo by sa polemizovať. Ja však navrhujem, aby týchto 5 pozmeňovacích návrhov v správe pána Kešmena eh, sme poňali tak, že nie sú pokryté v právnom základe. Ďakujem pekne, kolega Lechner. Rád by som doplnil, že s týmto problémom máme dočinenia pretože sú isté medzery v medziinstitucionálnej dohode. E, k tejto dohode existuje príloha 1, e, na ktorej sme sa dohodli s komisiou v poslednom rokovaní v poslednom kole rokovaní, po veľmi zlhavých rokovaniach, e, práve tam išlo o tú otázku prístupu parlamentu k istým dokumentom. A tam sú v tomto článku uvedené pravidlá tohto postupu. A preto v podstate je to pokryté. Nepatrí to do všeobecnej správy ktorou sa zaoberal pán Kašman. Ja som napísal list spoločne s pani Wallis, pánovi Kašmanovi a upozornili sme ho na tento problém. E, ďalej sme to riešili s pracovnou skupinou. E, pani Wallis to podpísala, pretože predsedníctvo má na starosti tieto otázky. Preto si myslím, že táto pripomienka, ktorú ste predniesli, je veľmi užitočná, pretože naozaj e, spôsobili by sme obrovské problémy, pretože tá téma medziinstitucionálnych vzťahov eh, sa netýka legislatívneho konania, je to otázka medziinstitucionálnych vzťahov, eh, je to otázka, ktorá je veľmi komplikovaná bez ohľadu na to, ako vyzerá právny rámec. Eh, my sa musíme držať dohody medzi inštitúciami. Ja v podstate preto môžem podporiť to, čo ste uviedli. E, najskôr pán Rabka a potom kolegyňa Wallis. Pán predseda, ja by som rád požiadal, aby sme odložili toto hlasovanie. Ak to totiž neurobíme, budeme musieť hlasovať proti. Musím tiež spomenúť e, veľmi otvorene vaše odôvodnenie, ako aj odôvodnenie spravodajcu. E, podľa mňa ma neuspokojuje Eh, je tam síce nedostatok právneho základu, ale predsa musíme o tom hlasovať a aj v našej pracovnej skupine včera nebolo jasno v tom, ako sa má postupovať, preto podľa mňa bolo vhodné počkať si, mali by sme sa porozprávať so spravodajcom, ako si to on predstavuje, preto by som chcel požiadať, aby sme odložili toto hlasovanie. Ak nie, budeme musieť hlasovať proti. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela som len povedať, že potvrdzujem to, čo ste povedali. Vy, moja úloha ako podpredsedničky je zodpovedná za transparentnosť, ktorú mám už niekoľko rokov je e, riešenie individuálnych a sporných prístupov k dokumentoch, ktoré prichádzajú zo strany verejnosti. To je jedna téma. Druhá téma je téma e, medziinštitucionálna rámcová dohoda, pokiaľ ide tajné dôverné dokumenty, to je niečo úplne iné a týka sa to práv týchto parlamentu a individuí vo, jednotlivcov voči e, jednotlivým orgánom. Preto chcem podporiť pána Lechnera a tiež vaše vlastné komentáre v tomto ohľade. A tiež by som chcela povedať, že si nemyslím, teda chápem ťažkosti pána Rábkaja, ale ehm, vzhľadom na stav medziinstitucionálnej diskusii potrebujeme rozhodnutie. Kolega Albrecht a potom äh, predložím návrh. Chcel by som podporiť to, čo povedal pán Rábkaj. Podľa mňa sú tam skutočne prepojenia medzi e, správou Kašmana, medzi inštitucionálnou dohodou, pretože podľa mňa problémom je napríklad to, keď sa pozrieme na prístup e, poslancov k dokumentov. Nie sú tu žiadne práva pre jednotlivých e, poslancov na základe na teda právnom základe, ktorý sa nám podarilo doteraz vytvoriť. Je to len základ, ktorý pokrýva parlament ako inštitúciu. Čiže prístup k dokumentov je na tejto úrovni. Je to dôležité rovnako ako prístup mm, verejnosti. Nie je tu žiadne prekrývanie. To je skutočný problém pre členov parlamentu. Mali by sme o tom diskutovať, mať dostatok času a neunáhliť to. Počuli sme zo sekretariátu, že sú, nie sú problémy 5. júla. Môžeme odložiť hlasovanie tento dátum. Rozhodneme v Štrasburgu. Súhlasíte? Teda 5. júl poriadku, takže tí, e, ktorí ešte nie sú presvedčení, možno budú presvedčení dovtedy. Takže 5. júl, nejaké ďalšie body k tomuto bodu programu nie je v poriadku. Takže teraz prídeme ku kodifikácii. Pani Geringer. Ďakujem pekne, pán predseda. V súhľade s našou politikou zjednodušenia legislatívy a lepšej legislatívy. Oba dokumenty vám môžem odporučiť. Ide predovšetkým o aplikáciu v súlade so stanoviskom parlamentu a komisie. Všetky takéto kodifikácie je potrebné podporiť a to v klasickom zmysle ehm, nie sú v tomto dokumente žiadne zásadné zmeny. Ide tu o kodifikáciu a E, taktiež ide o zmenu, o revíziu. Chcem sa opýtať, či niekto proti tomu, pýta sa predseda. Zdá sa, že nie. Zdržal sa niekto, zdá sa, že tiež nie, takže sme to jednomyselne podporili. E, ďalej e, RICAS, prepracovaná verzia. Tu je podobná situácia, kto je proti? Nikto, taktiež sme to schválili jednomyselne. Teraz prejdeme k bodu 20, správe pána Sajera, ktorý tu dnes popoludne nemôže byť a preto sa tomu budeme venovať už teraz. Thank you. Thank you much, uh, have... Ďakujem pekne, pán predseda. My sme o tomto už diskutovali niekoľkokrát v našom výbore. A chcela by som vás, chcel by som vás informovať o najnovšom vývoji. Chcel by som iba objasniť, že aby sme mohli prijať toto nariadenie, e, naozaj predstavuje prenos právomoci, skutočných právomocí na parlament, ktorý vyplýva z, zo zmluvy. A ja ako spravodajca, mne na tomto veľmi záleží a na existencii tohto práva, osobitne vo vzťahu k ostatným častiam, ktoré súvisia s touto otázkou, najmä Ehm, čo sa týka delegovaných právnych aktov, pretože to je veľmi dôležitá téma pre parlament a jednotlivé diskusie a stanoviska v jednotlivých výboroch eh, jasne vyjadrili, že naše výbory chcú vykonávať moc, kontrolnú moc, predovšetkým kontrolu nad činnosťou komisie. Eh, v tomto zmysle je tu článok 290, ktorý práve riadiť tieto delegované právne e, úpravy a 291 e, takisto e, reguluje trochu iné oblasti, ale sú prepojené. Čiže nariadenie, ktoré navrhuje komisia, má určité obavy, ktoré boli jasne vyjadrené s jednotlivými pozmeňujúcimi návrhmi jednotlivých, z jednotlivých výborov a hlavným problémom je článok 10, ktorý predpokladá viac menej automatické harmonizáciu v tejto oblasti, čo v princípe nie je celkom akceptovateľné. Nemôžeme akceptovať automatické automatickú harmonizáciu e, v tejto otázke. No, Ale však my sme v takej situácii, kedy máme platnosti Lisabonskú zmluvu a tým pádom je jasné, že môž, musíme byť v určitých oblastiach flexibilní tu však ale takisto máme dočinenia s delegovanými právnymi aktami, avšak e, je, tento rozsah je jasne zadefinovaný, že by to malo byť k podstate, malo by to byť v rámci polorozhodovania, avšak e, Zatiaľ nemáme jasný záväzok zo strany komisie, máme len také nezáväzné, pomerne voľné záväzky zo strany komisie, že či to tá všeobecná harmonizácia delegovaných právnych aktov Eh, bude a kedy to má vstúpiť do platnosti. Takisto nám záleží na tom, aby sme mali aj všeobecnú harmonizáciu v oblastiach, ktoré predstavujú novú oblasť spolurozhodovania pre parlament, je to všetky polnohospodárstva, obchod a podobne. Toto to, k tomuto je celý zoznam oblastí, kde už máme spolurozhodovacie právo, avšak medzi tým prebiehajú aj rokovania s e, výbormi a z toho všetkého vyplynulo, že parlament by mal získať e, záväzok v mne komisie. Komisia mala byť pripravená pripraviť určitý časový harmonogram tejto veci ešte pred našim hlasovaním. Takže ja si myslím, že to mohlo byť niečo, čo by mohlo byť záväzné a mohlo by v podstate uspokojiť mnohé z e, obáv a potrieb iných výborov, ktoré sa obávajú, že ak sa vzdáme práv, ktoré momentálne máme, aj v komitológii, tak e, nedostaneme to potom v tých delegovaných právnych aktoch. Čiže tieto dve veci by mali byť jasne zadefinované a hlavne oddelené. Čiže z tohto pohľadu by automatická harmonizácia mohla byť akceptovaná ako e, prechodný systém. Chceli by sme mať k tomuto všeobecnú harmonizáciu. A to, čo už povedal predtým, čo sa to spomenulo v súvislosti s právnym základom, čo je aj súčasťou medziinstitucionálnych rokovaní, je prístup k informáciám. Ja som už eh, jasne vyjadrila aj mojimi pozmeňujúcimi návrhmi, aj návrhmi, že chceme aktívnu účasť v zmene komisie, nielen aby sme sa mohli pozrieť do ich záznamov, ale aby sme aj mohli byť eh, aby nám posielali príslušné dôležité informácie a takisto sme za eh, aktívnu účasť a budem sa ako budem lev bojovať za našu aktívnu účasť poskytovať, aby sme boli informovaní, pretože keď tu hovoríme potom aj o implementácii, tak my v podstate nemáme už žiaden prístup k informáciám, len prostredníctvom komisie, ktorá je súčasťou tohto celého postupu. A potom môj posledný hlavný bod e, sa týka toho, že to, alebo tie výbory, ktoré majú vlastne, môžu vykonávať e, to, tu, tieto práva v poslednej dobe naozaj boli využívané e, prostredníctvom starého komitologického postupu a v niektorých oblastiach to vyzerá tak, že nové nariadenie o implementácii nás E, trošku vzdiali od týchto právomocí, pretože už to nie, už to nie je ukotvené v zmluve. Ale myslím si, že mohli by sme do, sa dohodnúť s komisiou e, na tom, že by sme mali e, poskytovali nám informácie, pričom by bolo na to lehota jeden mesiac, kedy by nám komisia poskytla informáciu a prípadne ešte aj zvážila naše stanovisko alebo náš názor. To by bol taký formálny postup medzi e, nami a komisiou. Nie je to ani uvedené v zmluve. Mnohé výbory od nás žiadali, aby to bolo v základnom e, pra, základnej právnej úprave, ale nedalo sa to do, tam pretlačiť, eh, ale môžeme určitým spôsobom sa dohodnúť, že nám možnosť, aby sme sa nemuseli neustále obracať na súd, ale aby sme sa mohli nejakým normálnym spôsobom dohodnúť medzi komisiou a parlamentom a tým pádom by sme mohli získať viaceré z našich právomocí, ktoré sme stratili. Avšak je jasné, že my chceme, aby tie nariadenia boli skôr delegovanými a neimplementovanými právnymi aktami, pretože to súvisí s logikou zmluvy, pretože to je to, kde máme právomoci. Tam, kde máme my právomoci, tak máme delegované právne akty a tam, kde nie, tak to sú členské štáty a v tejto súvislosti sa vyvstáva problém vzťahu rady a členských štátov, pretože tam zmluva v roku e, článok 200 291 jasne uvádza, že sú to členské štáty a nie rada, ktorá vlastne má vyplatňovať kontrolu implementácie respektíve vykonávania alebo dotršovania. Čiže nie je to komisia, ktorá vykonáva kontrolu a preto by sme jednoducho nemali um, radu, aby sa mohla sem vrátiť nejakými zadnými dvierkami, keď je to sú z nejakých štátov a takisto to v našich rokovaní sa o tom hovorilo, že bol, by, mal by tu existovať odvolací výbor, ktorý v podstate bude e, výborom rady. A to nemôžeme akceptovať. My môžeme akceptovať e, to, že ak členské štáty, a to nie je rada, sa zúčastňujú v tejto otázke, čiže otázka kvalifikácie a definície by mala byť jasná, ale ja som už asi hovoril priveľa. Toto je momentálna situácia. My už e, sme rokovali s viacerými kolegami z viacerých výborov a ako sa, vy, ako sa vyvíja, alebo s vývojom času. Zatiaľ sa k tomu nemôžem vyjadriť, pretože sú určité otázky, ako sa bude vyva, vyvíjať situácia. Dnes popoludne príde pán Ševčovič, e, ktorý už e, uviedol určité sľubné vyjadrenia smerom k dohode a sa dohodneme, ako by sme sa mohli teda, bo kedy dohodnúť e, rada, ale nie je zatiaľ veľmi um, nejakým, nepokročila ďaleko v tejto otázke. Ale my, ja mám jasný záväzok, že my tento parlament, neviem tento výbor, ale myslím, tento parlament e, by mal čo najskôr respektíve by nemal o tomto hlasovať, kým nedostaneme jasný jasný záväzok o nových, eh, no, novej všeobecnej harmonizácii a to vyvstalo vlastne len nedávno, že z interpretácie komisie, že nemali by, sme to, nemali by to byť len nové oblasti, tie, kde máme nové právomoci, tie by mali byť prvé, ale aj tie predchádzajúce, kde sme to mali predtým, ten starý systém komitológie a podobne, tam by sme takisto mali e, toto uplatniť aj v neskoršej fáze, aj keď to nie je možno, že také urgentné ako tie nové, ale náš e, výbor, osobitne v týchto nových spolurozhodovacích oblastiach, jasne vyjadril, konkrétne treba spolnohospodárstva a iné, že chceme čo neskôr tú harmonizáciu. A to by bola úloha pre nás aj pre ostatné výbory v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pán, spravodaj, pán predseda, za možnosť sa k tomu vyjadriť. Eh, predseda, ďakujem pekne, sa k tomu niekto hlási. Pán kolega Bodu, nech sa páči. Jedna otázka. Pán Sajer, súhlasíte s procesom, postupom odvolania v tomto výbore, pretože ja som eh, nerozumel presne, čo ste povedali. Či súhlasíte s týmto výborom pre odvolanie v Rade? Uh, can I answer? Uh, no. The answer... Nie. Odpoveď je, že my neakceptujeme, že to bude nejaká inštitúcia na rade. ak by to teda zapadlo celého do systému, takže v rámci konzultovania s členskými štátmi možno by sme mohli byť tomu flexibilní, ale nemôže to byť na rade, pretože nemôžeme vytvoriť akýsi precedens, že zamiešame to jednotlivé inštitúcie, ale určite budeme aj hlasovať a napokon spoločne o tom rozhodneme, pretože toto je jeden z hlavných, jedna z hlavných obáv našej strany a rada sa musí rozhodnúť a my potom budeme na to reagovať. Ale ja som už e, všetkým vám jasne vyjadrila aj ostatným, ostatných výboroch parlamentu, že ak e, sa bude e, rada chovať proti, proti zmluve, tak parlament by mal konať a my sme výbor pre právne otázky a práve preto sme dostali aj túto úlohu, pretože my takisto máme zabezpečiť eh, dodržiavanie zmluvy a musíme mm, to pripraviť aj pre budúcu prax za najbližších 15-20 rokov, alebo kto vie koľko, kým bude existovať Európska únia. Aby sme nevytvárali nejaký, eh, nejaký precedens eh, Takže niektorí z nás tam boli na tom, na tom rokovaní a bol jasný zámer, aby sa jasne oddelili jednotlivé právomoci a e, kompetencie jednotlivých, člen, jednotlivých inštitúcií. Čiže ja nie som za toto. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí predseda. Keď sa nikto nehlási, dnes po ľudí budeme o tomto diskutovať aj s komisárom Šešovičom. To bude našou centrálnou otázkou dnes popoludní. Budeme sa takisto venovať aj úlohe v externej služby, ale e, sú, už sú dačené vyjadrenia podpredsedničky komisie v tejto otázke. Teraz sa dostaneme k bodu 20 to môžeme hneď uzavrieť. Bolo eh, číslo 14, štokholmský program, k tomuto je pán Luigi Peringue. <coughs> Grazie, prezidente. Largo... Ďakujem pekne, pán predseda. A ten argument, o ktorom sme diskutovali dnes do poludnia, sa týka akčného plánu komisie pre štokholmský program. Ja si myslím, že je to mimoriadne aktuálne a nám je ľúto, že text tejto správy bol poskytnutý nes, nes, príliš neskoro. A toto je téma, ktorá má veľkú podstatu. Takže mali sme aj dôležitú rozprávu, čiže kolegovia, dúfam, že eh, aby, ja, ja sa jedine snažím poskytnúť, o čom vlastne tento text je, alebo vás o tom informovať. A potom sa môžeme ešte vrátiť k, k jednotlivým vašim stanoviskám. Ja prezentato da che... Chcel by som poblahoželať komisii, pretože ten plán, ktorý je predložený alebo navrhnutý, ukazuje, že pristupuje k štokholmskému programu naozaj seriózne a je to aj seriózna téma, alebo vážna téma. Pred niekoľkými dňami v parlamentnej plenárke sme schválili uznesenie o konkrétnych aspektoch vzdelávania v súdnictve. A už vtedy sme sa tešili na niektoré z vecí, ktoré hovorím práve teraz. V rámci toho prvého úvodu do tejto témy. A už vlastne hneď na začiatku sme sa dívali týmto smerom, očakávali sme nieko, niektoré body a myslím si, že ďalšia vec, ktorá tu súvisí touto otázkou, je, že nemôžeme sa v akčnom pláne pre Štokholm sa obmedziť len na určitý zoznam e, ustanovení, pretože štokholmský program nie je len akási aglomerácia alebo zhluk ustanovení. Je pravda, že pretože potom môžeme sa dostať do, do rizika, že budeme mať len jednoducho telefónny zoznam všetkých možných ustanovení, ale my sa tu máme snažiť o vytvorenie dobrého právneho základu. A keď chceme vytvoriť takýto právny základ, tak e, to si vyžaduje celú kopu noriem a ustanovení, ale nielen to pretože európske právo robilo obrovské, obrovský pokrok. Nebudem teraz tu vymenovávať, čo všetko sme dosiahli, ale napríklad, čo sa týka kompetencií v súkromnom medzinárodnom práve a čo sa týka medzinárodnej, a ako to má vplyv na každodenný život občanov Európskej únie. To sú ustanovenia, ktoré e, sú vysoko progresívne avšak sa veľmi málo uplatňujú. A potom je pravda, že ani na pokonanie nestačí ich len uplatňovať. Naša diskusia o tom, e, aký to má vplyv a aký to má dopad, e, e, presne je tom, že musím, nielen, nielen o to ide, akým spôsobom sa to implementuje, ale aký to má konkrétny dopad na každodenný život európskych občanov. Na toto sa musíme pozrieť. Čiže musíme tu skúmať aj prístup, e, ktorý sme to teraz posudzovali z, z pohľadu aproximácie. E, čiže nie sú tu len cezhraničné e, činnosti, ktoré jednoducho akoby um, preko, prekonávali občianstvo, príslušnosť k jednému štátu alebo k druhému štátu, um, ale skôr sa tu vytvára ten právny priestor, tak, aby e, vznikol priestor na daný konkrétny členský štát. Čiže máme členský štát, ktorý má práv, legislatívu na svojom území a potom sú legislatíva, ktorá je cezhraničná. A samozrejme, že musíme posudzovať, že čo má prioritu alebo čo platí E, európske právo nie je len sumou nejakých rôznych práv dokopy. Ale musíte sa pozrieť aj hlbšie na právne inštitúcie a na právny systém každého jednotlivého členského štátu a ak európske právo napríklad sa vyučuje na, na vysokých školách a v inštitútoch, tak teraz to vyzerá, ako keby to bolo niečo úplne iné, alebo oddelené. Potom máme zmluvné právo, právo, eh, ktoré sa týka eh, pra, pracovné právo, rodinné právo a podobne. To, všetky tieto práva obsahujú veľmi veľa toho európskeho. Veľmi veľa faktorov, ktoré sú vyslovene európske. A takže európske právo sa už deje, aj keď nebol to primárny záujem. Čiže my vlastne európske právo je súčasťou všetkých týchto jednotlivých práv. A vždy, keď sa snažíte vytvoriť určitú právnu úpravu alebo právne povedomie, tak vždy to musí byť európske právne povedomie. A jednotlivé ustanovenia momentálne takéto právne povedomie žiaľ nevytvárajú, čiže to je jeden čiastočný úspech zatiaľ respektíve alebo dopad, dopad Čiže Európska únia obrov, prijala obrovské množstvo noriem, štandardov, legislatíva a podobne, kde sa snažila spájať alebo približovať rôzne členské štáty, rôzne tradície. Je to obrovské množstvo práce a výsledok je menší než e, ten obrovsk, to obrovské úsilie, ktoré to bolo vložené. Čiže keď sa pozrieme na právny základ, nesmieme na tieto veci zavúdať dokonca aj pred Hákským dohovorom ehm, pripraviť ten, ten, túto štruktúru, ten, tie, potom prísť, dopracovať sa k Lisabonskej zmluve a tej, to, tej celej koncepcii Európskej únie. Keď sa na toto všetko pozriete aj späť do histórie, akým spôsobom sa dostala vyvíjala Európska únia a my e, musíme sa dívať, pretože celé táto, toto zjednocova, tento zjednocovací proces Európskej únie, na toto sa musíme proste pozrieť už novým pohľadom a tí, ktorí vlastne sú vykonávateľmi alebo ktorí zažívajú to európske právo každý deň, to sú práve európske občania a oni majú potom právo e, aby, na ich, aby ich práva boli uznaté v európskom práve ale to e, právom, právo nemá vplyv iba na ľudí, ktorí sa venujú právo, právnici, e, tí, čo vyučujú právo a podobne, ale predovšetkým to má vplyv alebo dopad na občanov. A však e, bez toho, aby tam boli, je jasné, aj pre, aj pre právo platí to, že kým nemáme tých protagonistov, ktorí budú to vykonávať, tak aj ten obsah toho práva bude prázdny. Čiže musíme sa dívať na to, alebo posúdiť, že čo bude budúci vývoj. Dostali sme sa teraz na akúsi križovatku, pretože Lisabonská zmluva nie je len nejaká taká udalosť v dejinách, ale to je veľmi citlivá vyjadrenie nových potrieb v Európe, a mm, musím, a ak nebudeme posilňovať e, tú proeurópsku stránku, tak, alebo tú stránku myslenia, tak toto nebude dostatočne, alebo to bude padať. A to nestačí sa dívať iba čisto na výchovu a vzdelávanie alebo školstvo, kde, ale musíme sa e, na toto pozrieť e, dôkladne a nie, aby sme my len poukazovali prstom na tých protagonistov. Často E, vedia, o čo ide, avšak e, ide o to, že musia byť e, vtiahnutí do toho procesu ich vo, vo, vo svojom vlastnom profesionálnom živote, pretože majú za sebou vzdelávanie, ale musia byť neustále byť informovaní o tom, čo sa deje v Európe. Európa je obrovský, um, obrovská, obrovská nádoba alebo obrovský a tu, v ktorej sa, je, je obrovské množstvo zákonov, kde platia aj zák, z, medzinárodné, e, domáce a podobne. A teraz tu vznikajú nové potreby a tu nové potreby nového právneho povedomia sú e, každý deň nastupujú nové a my sa tu ocitáme ešte len v takom prenatálnom štádiu takéhoto nového európskeho práva. A protagonisti tohto práva by sa mohli navzájom neustále e, e, informovať a aktualizovať si informácie o svojej praxi, pretože oni sú aj protagonistami Európs- pod, v rámci európskeho práva. No ja si myslím, že európsky, a ide o to, aký je európsky, európsky aspekt medzinárodného práva, musíme sa poznať to, čo robia súdcovia, čo robia my. A určite majú určité kompetencie v rámci európskeho práva a nie sú to len kompetencie, ale aj funkcie. E, musia dobre preškoliť e, mládež, pretože tí zatiaľ nie sú dosť dostatočne pripravení a musíme takisto aj e, vyzvať komisiu, aby aspoň vypočula si túto novú myšlienku si Myslím, že táto myšlienka dostatočne nebola vypočutá, no, pretože je tu obrovské množstvo rôznych e, ústavov, kde sa učí právo, a ktoré majú konsolidovanú svoju vlastnú prax. Sú školy, ktoré vyučujú alebo mm, sudcov, majú svoje vlastné tradície a Európa tam koncom alebo veľmi málo do toho zasahuje. Čiže mali by sme sa venovať otázke vzdelávania profesionálov a ako riešiť jednotlivé konkrétne prípady, ako porovnávať to, ako e, riešili prípad X, prípad Y e, v vzťahu k európskemu právu a podobne. Ja viem, ako vyzerá e, situácia so sudcami v Taliansku a my potrebujeme k tomu novú nový prístup, pretože keď nebudeme dostatočne prítomní, tak nebudeme veľmi e, úspešní. Že inak budeme vlastne len tápať tme. Takže ja by, mali by sme uvieť nejaký, vedem, mám príklad, čo myslím touto myšlienkou, mám tu celý zoznam. akým spôsobom by sme mohli zahrnúť základnú alebo za, do toho zakomponovať tú podstatnú základnú filozofiu a z toho vyvodiť určité konkrétne opatrenia. Inak e, tu máme e, čisté reformy, ktoré sú vysoko akademické, avšak sú prakticky málo reálne alebo nie je možné vôbec ich implementovať v praxi. Chcela by som teda uviezť niekoľko návrhov, ako by sme mali postupovať. Čiže nemali by sme sa dívať na, iba na e, to substantívne právo, lebo samé o sebe e, nikam nepostupuje. Sú to práve len postupy, ktoré dosahujú nejaký pokrok v konkrétnom práve. A práve tie postupy v z každého sú e, problémom, aby sa mohlo prijať nejaká dobrá substan- nejaké dobré substantívne právo za posledné roky a to platí tak pre občianske, ako aj pre trestné právo. Ja nechcem tuto teraz obmedzovať kompetencie ostatných výborov. Veľmi dôležitý napríklad európsky zatýkač. Je tam obrovské množstvo procedurálnych problémov a prekážok, ktoré bránia plnej implementácii tých najdôležitejších výsledkov. A to súvisí práve aj so vzdelávaním E, v občianskom práve, v trestnom práve, ale aj v súkromnom práve sú niektoré práva pre občanov, pre firmy, ale je tu aj podnikové právo, potom rodinné právo a to práve je ten procesný prvok vo všetkých týchto oblastiach, ktorý nás um, často bráni dosiahnuť pokrok. Takže musíme sa pozrieť na postupy. Musíme mať taký procedurálny prístup, nielen hovoriť e, o postupoch, ktoré pokrývajú to, ako sa riešia jednotlivé prípady, ale mm, samotné právne postupy. Myslím, že všetci vieme, e, Briti o tom vedia svoje, možno, že mm, ostatné krajiny e, to nezoberú celkom pozitívne, ale musíme sa pozrieť aj na um, toto ak sa iba uzatvoríme v kontinentálnom alebo jazykovom priestore, tak nebudeme napredovať. A ľudia sa musia učiť jazyky, to je ďalšia vec, ktorá je pre nás dobrá v tom smysle, že nemá zmysel hovoriť len jedným jazykom. Jazyk je veľmi dôležitý, keď hovoríme o o takom vektore a tu máme problém v tom, že e, angličtina je lingva franca a spoločná definícia jednotlivých výrazov sa rôzni v jednotlivých krajinách. Nechcem hovoriť o podrobnostiach, ale toto je skutočne problém, kde by sa mali učiť iné jazyky, ak chcú pracovať v práve. Hlavným problémom, o ktorom hovoríme, je, že ak sa pozrieme do reality týchto opatrení, tak nemáme toho veľa. Nehovoríme len niečom, aby sme, o niečom, aby sme hovorili, ale čo skutočne bude fungovať. Ďakujem pani Wallis. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujeme aj pánovi Berlingueru za jeho takú trošku provokatívnu správu a prezentáciu v tom zmysle, že to pokračuje diskusia, ktorú sme začali v pléne minulý týždeň, keď sme hovorili o e, školení sudcov a myslím si, že tu je pripomienka, že žiadame na našich sudcov a študentov práva, aby sa učili svoje vlastné právo, zahraničné právo, európske právo, komparatívne právo a ešte aj jazyk. Tak toto vyzerá, je toho naozaj veľa, ale okrem toho ešte teda v našich národných právnych povolaniach e, nemá zmysel mávať národnou vlajkou a nenachádzať e, nejaký spoločný prienik. O to sa snažíme e, aj vy teda vo vašej správe a to je naozaj želateľné. Takže právne vzdelanie, áno, niektoré univerzity v Európe ja som spomenula len jednu. Maastricht má program diplomov, kde začínajú učiť e, európske právo, čiže ak e, niekto týmto prejde a chce potom byť právnikom, tak sa nemusí znovu učiť národné právo, čo je veľké zdržanie, ale teda dobrý spôsob, ako získať európskych právnikov. Určite tento proces musíme Eh, uľahčiť v budúcnosti a stimulovať eh, viac európskeho právneho vzdelania medzi sudcami, mladými právnikmi a študentami práva. Ale vždy eh, sa potýkame s týmto problémom, kedy potrebujeme a snažíme sa vyriešiť e, tie problémy, ktoré existujú medzi, a rozdiely medzi jednotlivými právnymi systémami. Musíme e, viac pozornosti venovať tejto téme, ako zaobchádzame so, so zahraničnými právnymi systémami. Na našich domácich súdoch mám tým na mysli rôzne európske systémy. Čakáme na správu komisie v tomto ohľade. A myslím si, že toto je oblasť, ktorej musíme venovať viacej času Tiež sa musíme pozrieť na to, ako naše európske systémy e, spolupracujú s ostatnými tretimi krajinami a mali sme zaujímavú hákskú konferenciu. Podľa mňa toto by si vyžadovalo viacej práce, aby sme mali aktuálne informácie, pokiaľ ide o globálnu právnu komunitu. Ešte jedna taká myšlienka. Niekto za mňou prišiel ohľadom projektu, ktorý sa týkal európskej právnej histórie a histórie našich súdov v Európe. Vypracovali veľmi zaujímavú, peknú knihu a ja keď som to čítala, tak ma e, zarazilo, že máme oveľa viac spoločného v európskej právnej histórii, ako sme niekedy pripravení akceptovať. A možno by sme sa mohli poučiť aj z tohto. Tiež vítam skutočnosť, že dávate do popredia procedurálne právo, otázk, e, myšlienka obmedzujúcich e, období. To sa znovu a znovu objavuje, to je veľmi stará a dlhodobá správa, stormová správa, ktorá mm, datuje sa spred mnohých rokov. My sme sa z posledného mandátu na tomto mieste snažili e, vyriešiť problém osobných e, zranení. Toto by slúžilo v prospech mnohých jednotlivcov v Európe, pretože o tom to je. Ide o to, aby spravodlivosť bola prístupnejšia pre jednotlivých občanov a jednotlivé subjekty v celej EÚ. To musí byť pre nás to najdôležitejšie, vytvoriť právny systém, ktorý toto dokáže nie zachovať tu ten postoj mávania národnou vlajkou, že môj systém je lepší ako váš, Všetky systémy si môžu vzájomne sa doplniť a právnici budú pracovať lepšie, ak budú poznať vzájomné systémy a európsky právny systém lepšie budú schopní pomáhať svojim klientom a európskych, európskym občanom v štruktúrach, ktoré sa tak zúfalo snažíme vytvoriť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Bodu. úplne súhlasím s e, našim spravodajcom. Mm, odborné vzdelávanie sa musí začať od právnej fakulty a v oblasti, ako je európske právo, tak e, e, túto má, neexistuje európske právo a je to súčasť národného práva členských krajín. Takže namiesto vyučovania tohto európskeho práva možno by sme sa mali snažiť o zapracovanie informácií o smerniciach a nariadeniach do e, smerníc o obchodnoch práve a podobne. Čiže študenti by sa mali špecializovať na vnútorné právo, nie európske právo, pretože je toto isté. Neviem, či toto bolo v úmysle spravodajca, ale v každom prípade je to moje stanovisko. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Zvievka. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rád poďakoval pánovi Berlingerovi za úvod v tejto diskusii, ale ešte o to viac by som chcel poďakovať za to, že sa vôbec snažíme vytvoriť európsku právnu kultúru. Už od začiatku tohto legislatívneho obdobia sme o tom hovorili keď sme začali vôbec pracovať na štokholmskom programe. Ja súhlasím s tým, že vzdelávanie na európskych univerzitách neustále ešte nie je dostatočne flexibilné. Vzdelávacie programy sa sústreďujú predovšetkým na právne systémy jednotlivých členských štátov. Fakulty európskeho práva sú iba akýmsi doplnkom. A absolventi týchto fakult si nedokážu ešte vytvoriť presnú predstavu o svojej budúcnosti. Existuje e, toto európske právo, ale zároveň e, neexistuje v skutočnosti. Čo sa týka diskusie o štokholmskom programe, Prosím som tejto témy sa dostávame k povedomiu európskej verejnosti o samotnej prítomnosti európskej legislatívy v národných eh, právnych systémoch. Šesťdesiat občanov únie vôbec nevie, že existuje vôbec táto dimenzia európskeho práva v národných eh, právnych systémoch. právne systémy je potrebné koordinovať. E, to predsa nestojí veľa. Je potrebné vytvoriť normy spoločenstva, ale zo strany členských štátov je tu odpor. Tieto totiž požadujú, aby e, e, niektoré oblasti ostali dotknuté. Ale mali by sme jednoducho k tomu pristúpiť úplne nekomplikovanie. Tam, kde dokážeme priamo osloviť občanov, tam by sme mali zaujať e, spoločný prístup, prístup spoločenstva. A tak by práve európske povedomie o európskom právnom rámci sa e, zlepšilo a to by prispelo aj k rýchlejšiemu vytvoreniu európskej právnej kultúry a prinútilo by to štáty Európskej únie vymieňať si skúsenosti a vedomosti napríklad formou e, mimoriadnych e, vzdelávacích kurzov na fakultách Posledná diskusia, ktorá prebehla v Štrásburgu dosť neskoro, bola tam aj pani komisárka a tiež jeden z podpredsedov Európskeho parlamentu. Táto diskusia podľa mňa skončila veľmi slubne, totiž to komisia nám prislúbila, že vzdelávanie právnikov a sudcov chce aj finančne podporovať a teraz je našou úlohou, aby sme sa snažili dbať na to, aby sa to aplikovalo aj v praxi. Komisia e, musí byť pod našim drobohľadom, aby splnila to, čo nám slúbila. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Berlingue. Soltanto una, una battuta. Voglio ringraziare Diana Wallace. Už len tak ehm, čiastočne v podstate ja vyučujem um, dejiny práva a pokúsil som sa, keď sa, spom- keď sa pokúsim rozmýšľať, tak um, myslím si, že tu existuje um, osobitná, jedinečná ehm, európska história práva, aj keď tie systémy sú určitým spôsobom amorfné, ale mm, nie, sú tu, nie, nie je tu len o ústavné otázky, ale aj um, súdne otázky. Čiže keď hovoríme o, o bežnom práve, um, nedá sa povedať, že by tu boli len také paralelné práva, ktoré sa koncom nedotýkajú. To nie je pravda. My máme, e, my tu sme už si splnili úlohu, teraz musíme presvedčiť komisiu a musíme vlastne vytvoriť eh, spoloč, taký jedinečný právny priestor, ktorom by sme mohli dosiahnuť eh, pokrok. A nie, aby to nebola len taká čajná suma alebo taký zoznam jednotlivých rôznych ustanovení alebo legislatív, ktoré bol, sa nejakým spôsobom eh, dali, do, dali dokopy, ale musíme to urobiť, zasiať úplne nové semienko, úplne novej E, no, nové spoločnej e, európskej rastlinky práva. Takže ďakujem za vaše pripomienky. Ďakujem pekne. No, ešte možno máme trošku času, čiže nikto nepredložil žiadne pozmeňujúce návrhy a nikto sa už nehlási, tak môžeme to dokončiť. Teraz máme ale technický problém, lebo je pol e, a pán doktor Štojbe príde o štvrte. A my sme sa teda dohodli, že nejakým spôsobom to nebudeme e, presúvať skôr, to sa technicky zvládnu nedať, takže budeme musieť si teraz robiť prestávku a poprosím vás, aby ste sa sem asi do 40 sem vrátili a budeme diskutovať e, o otázke o dopadových štúdií. Budeme rozpravu s pánom Edmundom Štojbrom. Ďakujem pekne.

Náš host je už tu, pravdepodobne o pár minút môžeme začať. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße... Dámy a páni, srdečne e, si dovolím privítať nášho hostia Edmunda Stoibera, ktorý je predsedom skupiny nezávislých zainteresovaných strán na vysokej úrovni pre oblasť administratívnej záťaže. Keďže už sme stratili veľa času, nebudem už e, viac strácať čas o niekoľko sekúnd, už dám slovo e, nášmu hostovi. Je ešte jeden technický aspekt, bod 15. Tu musíme stanoviť ešte termín lehotu na pozmeňovacie návrhy. E, vzhľadom na rozpočtové dôvody bude to 15.8. E, tá lehota na tie pozmeňovacie návrhy. Nech sa páči, pán Štojor, má slovo. Guten Morgen, Herr Lene, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dobrý deň, pán Lene, dámy a páni. Nemáme príliš veľa času, preto, ak dovolíte, pánovi Lénemu. To, čo som e, písomne pripravil, to odovzdám pánovi Lénemu. A potom tí kolegovia, ktorých to zaujíma z výboru Júri, si to môžu prestužovať, pretože ak by som to teraz e, tu prednášal, tak by sme celkom by ste nemali možnosť um, diskutovať. Najskôr by som chcel poďakovať pánovi Lénemu a kolegom z výboru Júri, a to veľmi srdečne, pretože si myslím, že v otázke DPH a taktiež e, úľavy pre tie najmenšie podniky v súvislosti e, s európskou obchodnou bilanciou. E, myslím si, že tu po dlhých diskusiách podľa mňa ste prijali veľmi jasné rozhodnutie a veľkou väčšinou ste to podporili a, a to je zníženie záťaže pre najmenšie podniky v Európskej únii. Okrem toho by som ešte rád spomenul, že skupina na vysokej úrovni e, pracovala o mnoho intenzívnejšie, ako si mnohí predstavujú možno. Celkovo, a to som už e, napokon spomenul, už aj naposledy, mali sme 260 návrhov na odstranenie byrokracie a tieto návrhy by predstavovali uľahčenie situácie pre 23 miliónov firiem v Európskej únie. Toto všetko by predstavovalo sumu vo výške zhruba 41 miliónov eur. Pán predseda sa rozhodol, že to všetko prevezme, ale ja by som ešte raz rokoval s pánom predsedom a s generálnym tajomníkom tie očakávania, ktoré sme teraz vzbudili e, u firiem z hľadiska ostranenia byrokracie, tie Očakávania sú obrovské, to si všetci cenia, cenia ale teraz e, je na to, aby sa rozhodnutia prijímali čo najrychlejšie, pretože v Európe sa teraz tie rozhodnutia prijímajú príliš dlhavo. Teraz, e, aká je situácia po roku, mm, napríklad čo sa týka tachometrov, z viacerých dôvodov v európskej legislatíve e, nákladné auta nad tony, musia mať digitálne tachometre. A to je podľa mňa príliš zložité pravidlo, o to spomeniem iba v krátkosti, Small Business Act. Bolo mi prislúbené, že sa tu zavedie nejaká výnimka pre malé a stredné podniky. Zatiaľ sme nezaznamenali nič a teraz mi hovorí jeho následník, že od roku 2000, že rok 2010 sa ešte bude využívať na prehodnotenie akým smerom sa máme uberať. Isté, že rozhodnutie môže byť také alebo onaké, ale tie zdlhavé lehoty príjmania rozhodnutí sú skutočne neúnosné. Ja musím potom čeliť kritike, e, čo vlastne e, prináša tvoja práca. Ja musím neustále obhajovať Európsku komisiu, Európsku, Európske inštitúcie. Ak dovolíte, tak e, tu som sa to dovolil na tomto fóre podotknúť. Ešte predtým, ako sa dostanem k novým úlohám, k tým, na ktoré tlačím. Dočítal som sa, neviem, či ste videli ten návrh pani Nibler, ten pracovný dokument o poskytovaní nezávislých e, hodnotení dopadov. Musím povedať otvorene, dámy a páni, že to vítam s veľkou radosťou. Budeme naďalej prezentovať svoj nediplomatický návrh. Parlament potrebuje a niečo, čoho by sa mohol chytiť. Potrebuje svoj vlastný výbor alebo podskupinu, ktorá sa bude zaujímať iba znižovaním miery byrokracie, pretože inak sa nikam nedostanete, pretože ten, kto má na starosti zmierňovanie byrokracie, je neustále znevýhodnený voči odborníkom, voči politikom, ale z rôznych dôvodov predsa len je potrebné zachovať byrokraciu. Ja som za osranie byrokracie, ale v takomto prípade sa to nedá ak parlament sa bude intenzívnejšie, napríklad formou nejakej pracovnej skupiny, zaoberať touto témou, ja som veľmi vďačný pani Nibler, že sa tomu venuje. Dúfam, že ho rozšíri, že sa nebude venovať len byrokracii, ale celkovému hodnoteniu dopadov. Myslím si, že to, čo ste predložili, v podstate ma utvrdzuje v tom, že otázka hodnotenia dopadu je dôležitá. Rád by som upozornil, že doposiaľ ste sa domnievali, že v zásade Ostraňovanie byrokracie nie je politickou otázkou, ale je to otázkou toho, ako môžeme presadiť niečo s čo najmenšou mierou byrokracie. V Holandsku ja onedlho budem vystupovať v Amsterdame, v Hágu budem rokovať s aktou nezávislou inštitúciou, e, tam podobne ako Švédi, už hovoria nielen, že chcú merať byrokraciu, ale chcú skúmať, e, či tie e, zavádzacie implementačné náklady nie sú príliš vysoké, či má tento návrh vôbec význam, teda ten zmysel, o ktorý sa snaží parlament, ten je komplikovaný, možno vôbec nemá zmysel sa tomu venovať. Ja by som chcel pripomenúť, že z členských štátov teraz sa už posúva tá snaha o zranie byrokracie ešte ďalej. Nejde len o ostránenie byrokracie v ušom smysle, ale vôbec e, ide o náklady takéhoto opatrenia, na implementačné náklady. Na moje veľké prekvapenie, dámy a páni, predseda Barroso v septembri mi povedal, že je veľmi pekné, čo sa nám podarilo dosiahnuť, e, že si to prezrel a tá skupina na najvyššej úrovni po 31. auguste by mala zaniknúť, že by mala pokračovať naďalej údajne, že by bol veľmi rád, keby som chodil častejšie do parlamentu, na radu, že by som rokovala s vládami členských štátov a že by som sa snažil presadzovať e, návrhy e, z európskej úrovne, ale taktiež, a to je možno aj moja vlastná vina, pretože som mu často hovoril, že nepoznám žiadnu úroveň v politickom prostredí, ktorá sa nechá takto kritizovať bez toho, aby sa bránila. Keď sa pozriem na to, ako komisia v členských štátoch e, musí nieť zodpovednosť za veci, s ktorými nemá nič spoločné, francúzska vláda, nemecká vláda, ďalej e, vlády spolkových krajín v Nemecku e, prepisujú vinu komisii za kadečo. Občania predsa tak či tak nevedia, kto má spoločné čo s čím a potom si na základe takejto kritiky robia názor na fungovanie inštitúcií. V podstate komisia by sa mala o mnoho viac brániť voči takejto kritike. Mala by otvorene povedať, že to je neúnosné, ak predsa národná vláda členského štátu čeli kritike, okamžite vystúpi, okamžite odmietne takúto neoprávnenú kritiku. Komisia je v podstate organizáciou, ale to isté platí aj pre parlament. Aj parlament často čeli kritike bez toho, aby sa bránil. A vyvodil z toho Barosa taký záver, že urobte nasledovné. Budete predovšetkým pokračovať vo vašej práci až do konca 2012 a to jednoznačne. A po druhé, že sa nemáme zaoberať len situáciou e, preverovania európskej legislatívy, ale v zásade v novembri budúceho roka by som mal predložiť správu, v ktorej preverím, ako členské štáty aplikujú do, do praxe smernice na základe hesla, kto to robí čo najmenej byrokraticky, kto to robí čo najelegantnejšie, aby sme zabezpečili výmenu skúseností medzi členskými štátmi. To je neuveriteľne obrovská úloha. Ja si ani neviem predstaviť, čo by som všetko musel urobiť. Musel by som osloviť 27 členských štátov, ako plnia celý rad rôznych úloh, ktorým boli pridelené. Preto vás chcem srdečne požiadať, skutočne od srdca, aby ste mi pomohli v tomto. Nepochybne tú správu predložíme v novembri. Možno prebehne aj diskusia medzi Európskou komisiou a vládami členských štátov, kde komisia uvedie, že áno, áno, môžete nás kritizovať, ale vy, Francúzsko, vy, Nemecko, vy a tak ďalej, to robíte tak komplikovane, že je to neúnosné. Ja viem, že sú obrovské rozdiely, e, vždy mám problém, vždy som mal problém ako ministerke predseda v Bavorsku, že moja vlastná vláda v Bavorsku všet, mnohé veci tak e, rozsiahlo naťahovala a neustále pripomínala, že v Rakúsku sa to robí inak, v Rakúsku sa to robí elegantnejšie, jednoduchšie, netak byrokraticky. E, v Taliansku e, my máme veľmi dobré vzťahy s Južným Tyrolskom. Vždy sme sa museli pozerať na to, ako sa to robí tam. E, neustále ma stavili na pranier, musel som čeliť neustále porovnávaniu, ako sa to robí inde, niekoľko lepšie. Teda toto pre mňa je dosť zásadná téma, preto by som vám chcel požiadať o podporu. Ďalej, tretí bod, ktorý je pre vás dôležitý v súvislosti s týmto pracovným dokumentom. Existuje rada pre hodnotenie dopadu, ktorú vedie zástupca generálneho tajomníka. Tento post zatiaľ nie je obsadený, pretože pán Dibo musel prevzať inú úlohu a čoskoro e, bude vymenovaný nový zástupca generálneho tajomníka. Nemusím vám to hovoriť, poznáte predsa radu pre hodnotenie dopadu. Ja si myslím, že napríklad eh, na základe modelu podobných eh, grémií, ktoré fungujú v členských štátoch, eh, by mohla fungovať aj takáto rada. V Nemecku, vo Veľkej Británii, vo Francúzsku napríklad fungujú takéto poradné orgány. Komisia je však v tomto smere dosť zdržanlivá. Dosť značne zdržanlivá, musím povedať. Komisia by nerada e, počúvala rady zvonku, ako má vykonať e, hodnotenie dopadu nejakej budúcej normy. To predsa robia generálni riaditeľi sami a v tomto potrebujem tiež vašu podporu. Ja by som veľmi rád, keby som mohol užšie spolupracovať s parlamentom, pretože iba vy máte k dispozícii dostatočné páky, aby ste dosiahli nejaké zrýchlenie postupov na komisii. Ja nechcem nikoho kritizovať, ja nechcem kritizovať komisárov. Mne ide úplne otvorene iba o to, aby sme skutočne znížili mieru byrokracie. Ja som ombudsmanom Neustále ma oslovujú rôzne spolky, združenia z celej Európy, neustále mi vysvetľujú rôzne byrokratické monštra, ktoré často nesúvisia s Európou, ale chcú, aby som zareagoval, aby som každý tretí deň vystupoval v nejakom regionálnom združení v Európe, e, aby som e, prednesol prednášku o znižení byrokracie, ale ak celý proces trvá tak dlho, ja musím čeliť kritike, že čo vlastne robím. Ja môžem iba poradiť, e, môžem povedať, e, že celý proces by sa mal urýchliť, inak sa všetko veľmi skomplikuje. Čo sa týka tej rady pre hodnotenie dopadu, tu sa nám podarilo dosiahnuť minimálne to, že spolupráca medzi touto radou a skupinou na vysokej úrovni ktorá má skúmať iba existujúcu legislatívu, začal čo Rada pre hodnotenie dopadu musí hodnotiť aj dopady budúcej legislatívy. Táto spolupráca eh, sa teraz eh, sformalizovala na základe nového mandátu. Inak eh, v budúcnosti v každom postupe zjednodušenia administratívy by sa mali podielať obe tieto grémia. V podstate však musím povedať, že očakávania sú príliš vysoké. Možno sme na to tlačili príliš eh, intenzívne, pretože tých 15 kolegov eh, v tejto rade pracuje bez nároku na honorár, eh, všetok čas, ktorý venujú tejto práci, robia úplne zdarma, robia to tak povedať pre pekné oči a preto hovorím teraz o pracovníkoch skupiny na vysokej úrovni, preto ich nemôžeme zaťažiť príliš veľkým množstvom práce. Ešte raz by som poďakovala na tomto mieste pánovi Lénemu, pretože v ňom som našiel dosť silnú podporu. Myslím si, že práve váš výbor je tým správnym výborom, ktorý sa má zaoberať hodnotením dopadu a tiež zaoberať byrokratickými dopadmi legislatívy. Celkovo musím skonštatovať, a to je pozitívny pozitívne vyjadrenie. Musím povedať, že som obhajcom komisie z očí voči kritike, ktoré neustále čeli. Musím povedať, že tá miera byrokracie e, z 32 pozostáva z neefektívnej aplikácie legislatívy na národnej úrovni a tiež z goldplatingu. A z nejakého pozlátka. Ten, kto má skutočne odvahu a pozrieť sa na to otvorenie, e, že ťažkosti sú všade. E, viac ako v jednej tretine prípadov e, ide o neefektívnu e, implementáciu legislatívy. Tam spočíva práve ten kameň úrazu. E, to znamená, že často sú to vlády členských štátov e, tým problematickým článkom. U nás v Bavorsku my sme sa snažili implementovať spravidla až na 150%, ale nie je to všade tak. Ďakujem vám ešte raz za váš čas, ešte raz vás chcem vyzvať k tomu, aby ste naďalej pracovali v rovnakom duchu ako doposiaľ, aby ste neustále apelovali na komisiu, aby pracovala efektívnejšie, rýchlejšie a ja e, potom opäť raz niekedy medzi vás prídem, aby som e, načerpal energiu a podporu z vašich radov. Ďakujem. Mám teraz troch poslancov, ktorí sa hlasia o slovo. Najskôr ja, ak dovolíte. Podľa mňa, áno, implementácia je dôležitá ale nie len implementácie existujúcich smerníc, e, ale aj e, implementácia ostraňovania byrokracie. Ak budeme naďalej pokračovať v rovnakom duchu, tak e, týmto vytvoríme priestor pre členské štáty a bude iba na členských štátoch, ako využijú tento manevrovací priestroj. V väčšine smerníc zdá sa, ostaneme na rovnakej úrovni ako teraz. To znamená iba možnosť je tu na európskej úrovni niečo zmeniť. Máme niekoľko rečníkov, okrem iného pán Zvievka. Najskôr pani Nibler. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán Štojber, e, nebudem e, pokračovať v zdvorilostných frázach, prejdem priamo k veci. Mali sme čas, ale keď sa pozrieme na tieto veci komisia prišla s dobrým návrhom a parlament e, proste strávil veľa času diskuto, diskusiou, ale teraz sa veci zablokovali v rade, 26 členských krajín e, to blokuje, jednoducho nie je možný pokrok, nie je to parlament, nie je to komisia, ale členské krajiny, ktoré nevynaložili potrebný čas na implementáciu. Na úrovni rozhodovania, na európskej úrovni znovu zaos- veci zaostávajú, povedali ste to veľmi správne. Nekritizujte ma príliš, v poriadku, ale my chceme našu pozíciu jasne povedať, jasne povedať, aký máme pocit a niekedy e, sú s tým spojené médiá. Všetci hovoríme o tom, že je potrebné znížiť byrokraciu. Keď hovoríme o špecifickom návrhe, ktorý sa má implementovať, tak je veľmi ťažké e, byť vypočutý. K vašom mandáte Eh, teší ma, že sa budete zaoberať lepším riadením a správou. Eh, budete na tom pracovať s komisiou v Edinburgu. Moja kolegyňa teda predstavila správu o lepšom riadení a správe. Bolo to skutočne aj prijaté dnes a chcem eh, bolo by dobre, keby ste sa s tým oboznámili. Ešte informácie. Pani Klinval z e IB tu je a v tom pracovnom dokumente prvý bod je vyhlásenie z nášho pracovného dokumentu vašej skupiny eh, ad hoc na vysokej úrovni. To by sa malo brať na zreteľ aj v Rade pre hodnotenie dopadu. Je to veľmi eh, otvorené znenie, ale natvrdí, že nie, že to nebolo eh, v úmysle, že to bola výmena korešpondencie, že by táto mala byť pravidelnejšia, ale možno, že od toho by ste sa mohli vy odraziť, pretože zdá sa, že ona tento bod príliš nerozpracovala, že by sa to malo inštitucionalizovať na lepšej úrovni. Chce že... Ďakujem pekne, pán doktor Štojber. Ja by som rád na to, čo povedala Angelika. Existuje priame prepojenie medzi implementáciou e, nezávislej dopadovej štúdie s cieľom e, na ktorý sa zameriava vaša skupina. Ak e, hodnotenie dopadu prebieha správne, pred legislatívou, o to menej práce má potom skupina, ktorá musí vyhodnotiť, či e, tam nie je príliš veľká byrokratická záťaž. A druhá otázka, podľa mňa je dobré, že sa na nás obraciate s požiadavkou um, predkladania riešení, ktoré poskytuje komisia. Je jasné, že každé jedno Zlyhanie vlády členských štátov sa pripisuje komisii. Um, Isté, že je jednoduché ehm, zvaliť vinu na niekoho, kto je ďaleko v Bruseli a nedá sa to preveriť. Myslíte si, že táto ehm, záťaž, ktorá je tu navyše, sa iba vymýšľa v členských štátoch? Myslíte si, že občan to dokáže prekuknúť alebo nie? Wir haben jetzt noch genau zwei Minuten. Máme ešte dve minúty čas e, od tlmočníkov, e, pani Engerga a potom e, pán doktor Štojber. Môžete si to potom vyriešiť bilaterálne, ak nezviete čas. Ďakujem pekne. Ja by som rada poďakovala pani Nibler za príjemné slova o mojej správe a rada by som odporúčila aj vám, pán Štojber, svoju správu. Tam nájdete veľmi zaujímavé návrhy riešení. Rada by som sa opýtala na zloženie vašej skupiny, keď má dôjsť k predlženiu vášho mandátu o rok. Je tu problém administratívnej záťaže a ostraňovania byrokracie. E, tento problém existuje v členských štátoch e, e, do veľkej miery. Myslím si, že E, skúsenosti nových členských štátoch by mohli byť užitočné a aj odborníci, experti členských štátov by mohli prispieť. E, pozitívne dúfam, že dostaneme aj písomné stanovisko k tejto správe. Ďakujem. Veľmi, veľmi stručne k poslednému bodu, pani Geringer. ľudia, ktorí boli menovaní do e, skupiny na vysokej úrovni, boli menovaní komisiou. Predseda nenavrhol žiadne zmeny v tejto fáze, pretože by to viedlo k diskusiám navyše. Nie je to tak, že táto skupina na vysokej úrovni je nejak homogénna. Napríklad v Spojenom kráľovstve pán Berge z Nemecka, tu sú veľmi zaangažovaní preto aby sa znížila byrokracia a preto ich zástupcovia sú z určitých organizácií, z určitých e, inštitúcií. Byrokracia sa musí e, znižovať všade, ale niekedy sú tu organizácie a zájmové skupiny, ktoré zohrávajú svoju úlohu. Čiže pokiaľ ide o vlastné záujmy, tak možno mm, nebudú až tak veľmi ochotní e, túto byrokraciu znižovať. Ale všeobecne povedané, skupina funguje, máme niekoľko predstaviteľov komisie a musíme sa pozrieť, čo by sme mohli dosiahnuť ako skupina, pretože my to robíme v záujme Európy, v záujme akceptovania Európy. Nie je nemysliteľné, alebo nedokážeme si predstaviť, aké obvinenia by mohli smerovať voči mne. Tieto tvrdenia o Európe jednoducho sú nepravdivé a v konečnom dôsledku musím povedať, jednoducho nemáte dosť informácií. Toto nie je európsky prístup. Sú to národné členské štáty, miestna implementácia, ktorá je uh, nesprávna. Pozriem sa na vašu správu a na pripomienky pani Niebler pani Klin- a pani Klinval. Je výbornou zástupkyňou komisie. A pred rozhodnutím komisie ona chce zabezpečiť, že nepoškodí e, komisiu svojim, svojou prácou. Ľudia by mali spolupracovať, alebo teda ľudia tvrdia, že by sme mali spolupracovať. A ja vás vyzývam, aby ste mi pomohli, pretože existujú mnohé možnosti. ak sa to bude pripravovať a o nejaký čas to bude e, na diskusii v komisii, keď sa pozriete na cestovnú mapu, poznáte e, prácu komisie, viete, čo sa zverejní o nejaký čas. Ja potrebujem pomoc od vás, aby ste mi povedali, ak je tu niečo nekalé, čo sa pripravuje, aký dopad toto bude mať. Každý máte svoje vlastné skúsenosti a viete, aké dôsledky niečo môže mať. Takže pani Nýble hneď na nasledujúcej, e, nasledujúcom stretnutí skupiny na vysokej úrovni by sme mohli povedať, chceme nejaké informácie z Rady pre hodnotenie dopadu, aké sú tam úmysly, aké sú problémy a teda z praktického pohľadu tým, že položíme túto otázku, ale ja musím mať informácie, z ktorých budem vychádzať. Keď sa pozrieme na tento návrh smernice, návrh nariadenia, Eh, overilo sa to z pohľadu znižovania byrokracie, aké sú, eh, aká je, aké sú výsledky hodnotenia dopadu a podobne. A toto všetko nám pomôže eh, primerane zasiahnuť. Pani Klinval mm, naozaj zastupuje takú veľmi váhavú pozíciu komisie a predpokladám, že komisia príjma, príjme rozhodnutie, že sa rozšíri jej mandát podstate musí to byť spolupráca, pretože hodnotenie dopadu, teda Rada pre hodnotenie dopadu bol náš nápad. Preto, aby sme ex ante zapracovali e, skúmanie ex post. Takže v tejto miere, alebo do tejto miery by som vás chcel poprosiť, aby ste zapracovali to, čo povedal pán Zivka. Boli tu štyri krajiny, ktoré majú nezávislú radu. Francúzsko môže byť tou piatou. Ale je tu 27 členských krajín. Každá členská krajina má závislý prieskumný orgán, ktorý bol vytvorený vládou pre tento účel. V Rade Rada pre hospodárskú súťaž, tam som si všimol, že v podstate je tu určitá úroveň hospodárskej súťaže alebo konkurencie. Je to niečo ako súťaž krásy, kto to urobí najlepšie. Čiže je tu pohyb. Ja musím povedať, že komisia minimálne, ak nič iné, tak si aspoň viacej vedomá tohto problému. Politici majú svoje vlastné záujmy zastupovať a reprezentovať E, napríklad v ochrane životného prostredia. Chceme chrániť životné prostredie, ale aké dopady to má inde, to treba brať do úvahy. Komisia to v minulosti nerobila a teraz toto je mojou úlohou e, parlamentu tiež. Samozrejme musíme poskytnúť a prinášať ďalšie zlepšenia, ale ak ma podporíte. Ak teda bude lepšia spolupráca a znížená Eh, byrokracia. Chceme spolupracovať s parlamentom, s členskými krajinami taktiež. Pozrieme sa práve na túto úroveň, čiže navštívil som 10 členských eh, krajín, ešte v tom budem pokračovať a mm, bližšie sa pozriem na nové členské krajiny. Ehm, Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko. Slovensko je celkom, celkom pokročilo, Baltské pobaltské krajiny nie je to jednoduché, ale kľúčovo, kľúč je vo vašich rukách. Klas otázky komisii. Vyzývať ich, poskytnite niečo, spolupracujte so skupinou na vysokej úrovni. Nie je to otázka e, stúpať niekomu na prsty, ale vzájomne si pomáhať. Na nešťastie pán Léne e, Mm, nemáme dosť času, hovorí pán Lene. Ďakujem tlmočníkom, ďakujeme a stretíme sa o pol piatej a schôdza je skončená.